Eh, please, sit down. Prosím, posadte sa kolegovia, prepáčte za krátke oneskorenie. Posadte sa prosím všetci na svoje miesta, aby sme začali schôdzu. Musíme hneď začať elektronickým hlasovaním. Najskôr budeme hlasovať o správe pána Svobodu o Chorvátsku. odsek 1, pozmeňovací návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12, kto je za, proti, zdržali sa. To nebolo veľmi jasné. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale preveríme si to. Takže hlasujeme. Prosím, berte si hlasovacie kartičky. Hlasujeme opätovne. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 hlasov za, 26 proti, 2 sa zdržali, návrh bol schválený. si návrh 13, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 14, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Dobre, prevelíme si to, ak si to želáte. Hlasujem o 14, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Neviem, či ste hlasovali všetci už, alebo nie. Dobre, takže návrh bol zamietnutý. Je to 27 za, 27 proti. 15, kto je za? Prepačte, je tu faktická poznámka. Dobre, takže eh, chceli ste hlasovať ešte o tej 13. Kto je za? Dobre, takže pripočítam vás, hla, váš hlas. Je to 28 k 27. A bolo to schválené. To platí k pozmeňacemu návrhu 13. Takže pripočítali sme eh, hlas pána Vajgla, ktorý nehlasoval. Eh, a to znamená, že návrh bol schválený teraz 14. Kto je za? 15. Voti favorevoli. Pozmec návrh 15. Návrh bol zamietnutý. Pozmec návrh 16. To je za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Kompromis číslo 1. Chcete si e, overiť 16? Dobre, otváram hlasovanie. Hlasujeme o 16. Teraz piati e, z vás si vložili kartičku do zariadenia, ale nehlasujú, čo je dosť zvláštne. E, ešte štyria stále. Štyria kolegovia nehlasujú. 32 hlasov za, 27 proti, dvaja sa zdržali. Návrh bol schválený. Kompromis 1 v dvoch častiach. Prvá časť. Pán Tanok. Pán predseda, ja tu mám um, dohodu od pána Svobodu z jazykového hľadiska, keď som to čítal, nebolo jasné, nebolo jasné čo presne znamená um, fráza možná korupcia na úrovni Európskej únie inštitúcií. Myslím, že formulácia, ktorú navrhujem ja, je lepšia. Ide o vytváranie sekundárnej korupcie v inštitúciách Európskej únie. Pán posel, to je vážený pán predseda. Včera sme sa medzi politickými skupinami eh, stretli a rokovali sme o týchto kompromisoch a aj včera na výbore sme veľmi jasne povedali, že sme za tieto kompromisy okrem druhej časti jednotky a šestky. A teraz, už od včera, v tomto kompromise jeden, veľmi tajomne eh, pribudla jedna veta v tej prvej časti a v našom hlasovacom zozname je to až druhá časť a síce tvrdenie kolegu Ferma, že v európskych inštitúciách e, by údajne mohla existovať korupcia. To je také neslýchané obvinenie, že kolegu Ferma musím vyzvať, aby buď preložil dôkazy pre takéto tvrdenie, alebo aby hlasovala s nami proti tomu, tejto druhej časti a taktiež proti tretej časti. Musím povedať, že um, podľa mňa mm, to je problém, keď takéto závažné otázky sa len tak z ničoho nič objavujú v texte bez nejakých rokovaní. Um, to je skutočne neslýchané. A preto musím namietať proti takémuto postupu. Spravidla postupujem veľmi kolegiálne, ale v tomto smere e, tu vidím veľmi závažný problém a preto chcem žiadať celý výbor, aby hlasoval aj proti návr- druhej časti, aj proti tretej časti, a iba aby sme schválili tú prvú časť. táto e, veta vychádza z pozmeňovacieho návrhu, ktorý je obsiahnutý v celom zozname návrhov, preto to nie je žiadna novinka, ale navrhujem nasledovné, pán predseda, aby sme ten prvý odsek eh, schválili bez tejto vety, potom aby sme hlasovali o tejto vete oddelenie. Eh, pán posel má pravdu, že to nebolo súčasťou dohody a potom budeme hlasovať aj tej druhej časti. Potom sa ukáže, eh, či to má širokú podporu alebo nie. Dobre teda, takže takto budeme postupovať v sú tu tri časti. Prvá časť je za. Je to aj s návrhom pána Tanoka. Proti, kto sa zdržal. Prvá časť, kto je za. Teda prvá časť bola schválená, druhá časť, kto je za. Proti. Mm, dobre, preveríme si druhú časť. Budeme hlasovať o nej elektronicky, aby to bolo zretelnejšie. Otváram hlasovanie. Um, ehm, 33 hlasov za, 28 proti. Návrh bol schválený tretia časť. Kto je za? proti, kto sa zdržal, myslím, že to bolo zamietnuté. Teraz 24. E, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 25. Kto je za? Proti. Nie je to zreteľné, takže preveríme si to elektronicky. Hlasujeme na úru 25, otváram hlasovanie. 66 kartiček je hlasovacím zariadením. Ehm, um, týmto končím hlasovanie. 33 hlasov za, 29 proti. Návrh bol schválený. 26, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa schválené 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté 29, kto je za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté, nie som si úplne istý, ale myslím, že to bolo zamietnuté Takže hlasujeme elektronicky o návrhu číslo 29. Vabbè, 4 non votano. Chiudiamo. 4 nehlasujú. 35 e, hlasov za, 27 proti, 1 sa zdržal, návrh bol schválený. Kompromis 2. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválené al compromesso 3. Chiedo scusa, 32. Ah, Kompromis 3. Prepašte, musíme hlasovať o návoru 32. Kto je za? Proti? Pozmeňovací návrh 32. Musíme hlasovať o ňom elektronicky, aby to bolo jasnejšie. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie o 32. Končím hlasovanie. 44 hlasov proti a 19 hlasov za. Teda naozaj to bolo úplne zreteľne zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? zrušili sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 42, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 43, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 44, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 45, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 5, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Teraz e, kompromis 6 e, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Nie je to jasné. Takže hlasujeme elektronicky o druhej časti kompromisu číslo 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 hlasov za, 30 proti. Mm, návrh bol schválený. Teraz prejdeme ku kompromisu 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 8. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 53 e, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Opäť e, to nie je celkom jasné, takže budeme hlasovať o druhej časti návrhu 53 elektronicky. Otváram hlasovanie. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 49 proti 15 za. 54, to je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ocek 14, návrh 56 v, časti, v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti Zdržali sa? Nebolo to jasné, tak hlasujeme elektronicky o prvej časti návrhu 56. Hlasujeme. Myslím, že môžeme hlasovanie skončiť. 39 hlasov za, 28 proti. Návrh bol schválený teda prvá časť, teraz druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté tretia časť. Kto je za? Proti. Myslím, že to bolo schválené. Dobre teda, tak preveríme sa elektronicky. Túto tretiu časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ešte stále máme 5 kartičiek navyše. 38 e, hlasov za, 27 proti, návrh bol schválený. 59, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Návrh 61, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 63, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 64, kto je za? Proti? Zdržali sa, schválené. 65, kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že bolo zamietnuté 67, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté. 68, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté 69 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz e, návrh 73, kto je za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté. Chcete, aby sme sa preverili? Dobre, tak hlasujeme ešte raz o návrhu 73. Končím hlasovanie. 38 hlasov za, 27 proti. Návrh bol schválený 75. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 76, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 10, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 11. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozňujúci návrh 83. Máme k nemu... Nemáme ústny pozmeňací návrh. Dobre. Takže hlasujeme o návrhu 83, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ústny pozmeňací návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo zamietnuté. Chcete si preveriť e, tento ústny podací návrh 1? Dobre. Otváram hlasovanie. Sedemdesiat kartiček hlasovacím hlasovacom zariadení, iba 60 poslancov hlasovalo. Hlasovanie je ešte stále otvorené, ešte stále je sedem poslancov, ktorí nehlasujú a majú vloženú kartičku do hlasovacieho zariadenia. Dobre, takže týmto končím hlasovanie. 35 hlasov za, 28 proti, návrh bol schválený. Teraz kompromis číslo 12, kto je za, proti, zdržali sa schválené 92, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 93, Teza. je za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie A, pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 4, kto je za, proti, Zdržali sa. Nebolo to celkom jasné, takže to elektronicky preveríme. Hlasujeme návrhu 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 31 eh, za, 33 proti, návrh bol zamietnutý. Pozmiaci návrh 5, kto je za? proti. Opäť eh, to nebolo celkom jasné. Myslím, že to bolo zamietnuté. Dobre, tak bolo to zamietnuté. Dobre, takže nebudeme hlasovať elektronicky. Eh, takže hlasujeme teraz elektronicky o návrhu číslo 5 um, pre tých z vás, ktorí nevedia toľko presne, kde sme. Takže končíme hlasovanie. 49 hlasov proti, e, takže návrh bol jasne zamietnutý. Kto je za návrh 6, prosím? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 7, kto je za. Proti? Zdržali sa schválené. Tu máme prvý, jeden pozmeňovací návrh, e, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné hlasovanie, hlasujeme elektronicky o celom tomto uznesení, takto pozmenenom. 62 hlasov za, 2 e, hlasy proti. E, Návrh bol jasne schválený. Blahoželáme spravodajcovi, pánovi Svobodovi. Allora, qualche, qualche indicazione sull'ordine di voto del successivo. Na hlasovacom zozname pre ďalší bod na našom programe Teraz musíme hlasovať o návrhu odporúčania o záveroch e, v dohode s Turkmenskom. A potom budeme hlasovať o návrhu uznesenia. A potom v závere hlasovania o návrhu uznesenia budeme hlasovať o návrhu, ktorý predložila pani Hautala, v ktorom sa odpočú, odporúča e, plenárnej schôdzi, aby sa odložilo hlasovanie o dohode s Turkmenskom, aby sa počkalo na to, kým náš výbor vycestuje do Turkmenska, to sa očakáva v máji, ja by som raz dôraznil, že iba predložíme odporúčanie, pokiaľ ide o politické vyhodnotenie um, programu pléna. E, samozrejme, rozhodnutie samotné musia prijať vedúci politických skupín a vedenie plenárnej schôdze. Takže teraz budeme hlasovať o odporúčaní uzavretia dohody s Turkmenskom. Je to veľmi krátky hlasovací zoznam. Prvé štyri pozmeňovacie návrhy sú rovnaké, takže budeme hlasovať o všetkých štyroch spolu. Kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. A teraz hlasujeme elektronicky o odporúčaní. Otváram hlasovanie. Qui eh, devo aspettare perché ci sono 69 ešte stále čakám, pretože mám 69 poslancov, ktorí si vložili hlasovaciu kartičku do zariadenia, ale iba 61 poslancov naozaj hlasovalo. Ide o odporúčanie. Hlasujeme teraz o návrhu o odporúčaní pani Nikolaj. Ide o odporúčanie schválenia dohody. Ešte stále v 8 poslanci sú navyše v systéme. 7. Dobre, takže uzatvoríme hlasovanie. 51 hlasov za, 9 sú proti a 2 sa zdržali. Návrh bol prijatý. Blahoželáme pani Nikolaj. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Spravodajkňa je rovnaká na úvod. Pozmiaci návrh 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 27. Chcete si preveriť 24? Dobre, takže hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Prosíme návrh 24. Chiusa la votazione sul 24. Končím hlasovanie o návrhu 24. 35 hlasov za, 32 proti. Návrh bol schválený. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 32 a 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. O 35 nehlasujeme, pretože e, pokrýva to ústne pozmeňovací návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 41. Nie, prepačte, 37. Opravuje sa pán predseda. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 38. 38 a 39. E, o týchto dvoch budeme hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 45 a 46 e, sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 47 a 48 odpadajú. Teda 49, to je za? Proti? Nebolo to celkom jasné, je mi ľúto, ale musíme si to overiť. Hlasujeme na návrhu 49. Otváram hlasovanie. Sono solo due voti. Chiudiamo la votazione. 36 favorevoli, 26 contrari. Končím hlasovanie. 36 hlasov za, 26 proti. Návrh bol schválený. Kompromis 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 3. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Pozmiete návrh 58, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 61, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 63, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 64, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, kto je za, proti, Zdržali sa schválené. Pozmite návrh 70. Kto je za? Pro... Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 83, kto je za? Proti? Nebolo to celkom jasné. Hlasujeme preto elektronicky o návrhu 83. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 40 hlasov za, 28 proti, návrh bol schválený. 85, kto je za? Proti? Aj toto bolo nejasné. Opäť musíme hlasovať elektronicky. Nie mi ľúto, ale keď nedvíhate poriadne ruky, tak to nevidíme. Hlasujeme o návrhu 85. Otváram hlasovanie. Je mi naozaj veľmi ľúto, že takto musíme strácať čas, ale keby ste poriadne dvíhali ruky, tak by sme nemuseli každý druhý návrh overovať. 70 z vás si vložili kartičky, iba 67 hlasovali. Ešte stále traja poslanci nehlasujú. 40 hlasov za, 27 proti. Návrh bol prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené 89. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené 90. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené Kompromis 7 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo schválené. Kompromis 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 9, kto je za? proti, zdržali sa schválené kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Poznec návrh 110, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. sa návrh 129, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 130 a 131 sú identické, hlasujeme o nich spoločne. Kto je za? Proti? Nie je to jasné. Hlasujeme elektronicky o týchto oboch návrhoch 130 a 131. Otváram hlasovanie. Ešte stále tu máme troch poslancov, ktorí nehlasujú, respektíve dvoch ľudí. A hlasovanie je týmto skončené. 40 hlasov za, 27 proti. Je to bulharská väčšina, aj keď e, to by som nemal hovoriť. Návrh bol schválený 132, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 133, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ak sa nemýlim, dobre, preveríme si to. 133, otváram hlasovanie. Sempre tre colleghi che non votano, chiusa la votazione. Ešte stále traja ľudia nehlasovali. Teraz hlasovanie končím. 39 za 29 proti, to znamená, že to prešlo. 134, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Podľa mňa tá istá väčšina ako predtým, takže to prešlo. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, myslím. 136. Chcete to overiť? Nie, nechcete? Tak, v poriadku. 136, prvá časť. Kto je za ňu? Proti nej. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutá. Druhá časť. Kto je za ňu? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Druhá časť prešla. 137. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prešla. 138. Za? Proti? Kto sa zdržal? zamietnutá. Kompromisný návrh 13, kto je zaň? Proti nemu, kto sa zdržal, prešiel. Pozmenujúci návrh 144, kto je za? Proti. Zamietnutý 145, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prešiel 146, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prešiel 147, kto je za? proti, kto sa zdržal, prešiel 149, kto je za ňu, proti, kto sa zdržal, prešla 148, kto je za, proti, kto sa zdržal, prešla 150, kto je za, proti, kto sa zdržal, prešla 151 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá 152. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prešla. 153. 154 a 155 sú identické. Hlasujeme o nich vedno. Kto je za ne? Proti? Kto sa zdržal? Sa, zamietnuté všetky. 356 za. Proti? Kto sa zdržal? 156 je zamietnutá, 157, kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prešla. 158 za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 159. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Myslím, že je zamietnutá ale nie som si istý, takže si to overíme elektronicky. 159. Začíname hlasovať. Končím hlasovanie. 159. Prešla. 39 za. 160 za proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. 161. tak nie, 160. Elektronicky si ju overíme. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 k 29 prešla. Neviem, čo ľudia robili, keď vyhali ruky. Úplne naopak. Prešla 160. Teraz o 161 hlasujeme za, proti. Kto sa zdržal, prešla. 162, kto je za, proti kto sa zdržal? Prešla. Jednotka, dvojka, trojka sú identické návrhy. Kto je za? Kto je proti ním? Zdržal sa. Všetky prešli. Štvorka, kto je za ňou? Prešla. Zdržali sa. Zamietnutá. Proti. Peťka. A šestka sú identické. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prešli. Sedmička. Kto je za? Proti. Zdržali sa? prijatá. Kompromis 1, kto je zaň, proti, zdržali sa, prešiel. 11 za, proti, kto sa zdržal, prešiel. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 13 za, proti, zdržali sa, za, prešla. 14 kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Áno, teraz hlasujeme o 15, pretože 14 bola zamietnutá. Kto je za 15? Proti. Kto sa zdržal? Prešla. 18. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. 19. Za proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prešla. 21. Za. Proti. Zdržali sa. Táto je zamietnutá. Pozmienujúci návrh 23. Kto je zaň? Proti nemu kto sa zdržal hlasovania? Prešiel. A teraz máme ústne predložené pozmenujúce návrhy. Prvý je od pani Hautala a Kiel Nielsen, číslo 35. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Chcete to overiť elektronicky? Nie, nie je problém. 35. Opäť hlasujeme. Začíname hlasovať. Končím hlasovanie. Každý hlasoval? 17 za, 50 proti. Áno, je to tak, hlasovanie končí, ale nech sa páči. Máte slovo, nech sa páči. Pani Hautala. Uh, ja chcem sa len ubezpečiť, či poznáte všetci poslednú verziu tohoto ústne predloženého návrhu, pretože ho precizoval pán Brok a nevidím tento precizovaný text na hlasovacom zozname, takže neviem, čo robiť v takejto situácii. Mohli by ste mi umožniť, aby som, aby som prečítala ten text? Preto navrhujem, aby sme odložili e, postup súhlasu k zmluve o partnerstve a spolupráci v plenárnom zasadnutí, až kým delegácia AFETu nepôjde do Turkmenistane v máji a žiadame, aby sme komisiu požiadali, aby na začiatku toho istého mesiaca zvážila dopad, ktorý by mohol mať dočasná dohoda na vzťahy medzi EÚ a Tureckom po jej vstupe do platnosti vo februári 2008. Toto je presné znenie a ešte sa tam skorigovalo. Najneskôr sa bude hlasovať na júnovej plenárke o tomto. Budeme hlasovať podľa svojho svedomia k tomuto ústne predloženému pozmenujúcemu návrhu? Áno, toto, že v júni sa bude hlasovať, najneskôr v júni sa bude hlasovať, je nové. Ostatný text je presne taký, aký máte aj písomne zachytený a nakoniec pridáme ten deadline ten návrh. Nikolaj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. To, čo prečítala pani Hautala, je aj na hlasovacom zozname politických skupín. Takže skupiny vedeli, za čo hlasovali. Nož v tom prípade si zahlasujeme elektronicky za túto správu, ako bola pozmenená. Začíname hlasovať teraz. Hlasujeme o záverečnom znení. Chcete sa niekto vyjadriť? Ak nie, tak končíme hlasovanie k celému pozmeňujúcemu návrhu. Keďže sa to čítalo nahlas s tým dodatkom, chceli by sme hlasovať ešte raz o 35-ke o tom istom s tým dodatkom, ktorý teraz odznel. Nož, myslím si, že je teraz jasné, že text, ktorý bol na hlasovacom zozname, ten, ktorý pani Hautala e, teraz spresnila a dodala k nemu lehotu, že najneskôr na junovej plenárke o tom ľudia tak či tak vedeli a hlasovali, a ako by boli hlasovali aj bez tejto zmeny. Chce niekto sa k tomuto vyjadriť? Pán Brok, nech sa páči. Pán predseda, to, čo máme pred sebou, neobsahuje žiadnu lehotu. Ja e, som nehlasovala za takýto návrh pani Halteli, tak ako je napísaný, pretože to mohlo byť napísané hoci ako inak, ale s touto lehotou e, podľa mňa nemá žiadny význam, aby sme to v apríli e, prejednávali na delegácie. Keď vyšleme delegáciu v Um, apríli a potom sa to bude mm, až niekedy v júni hlasovať v pléne. Podľa mňa tento proces je nepriateľný a myslím, že by to aj znížilo váhu um, príslušnej delegácie. Dnes odhlasovaním tejto správy sme práce signalizovali, že uh, sme pozitívni a konštruktívni a že chceme um, dospieť k pozitívnemu závoru. Myslím, že tento kompromis by bol spravodlivý. Takže Váš návrh, pán broky je, že by sme opäť mali o 35-ke hlasovať s tým dodatkom, že je tu aj leho tak, kedy sa bude hlasovať o tejto dohode. Je to tak? V poriadku, ak všetci súhlasíte. Tak teda hlasujeme o 35-ke opäť s týmto dodatkom ktorý hovorí, že najneskôr sa bude hlasovať na júnovej plenárke. Lehota je uvedená. Začíname hlasovať k 35-ke s príslušným dodatkom. Ešte niekoľko kolegov sa nerozhodlo, že bude hlasovať ale majú vložené svoje kartičky v hlasovacích zariadeniach. Ešte liberáli. Jeden hlas. Tak. Končím hlasovanie. 36 za, 32 proti. To znamená, že to prešlo. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celom pozmeňujúcom návrhu uznesenia, tak ako bol pozmenený hlasovaním. Mancano ancora dei colleghi, ma vedo che non votano. Chiudiamo. Niektorí ešte stále nehlasovali, takže tak či tak končíme. 59 za, traja proti, nikto sa nezdržal. Blahoželám spravodajkyni. Tento návrh uznesenia bol prijatý a napokon budeme hlasovať záverečným hlasovaním o správe pani Barbary Lochbiller a Kingy Gal o texte ako takom, kto je za, Elektronicky. Elektronicky hlasujeme. Začíname hlasovať teraz. No, dunque, vediamo. Eh. Eh, eh, sono no, nove persone che non votano comunque. 9 ľudí ešte nehlasovalo. Hlasovanie končí. 56 za. 1 proti. 1 sa zdržal. Prijatý návrh odporúčania. Gratulujem spravodajkyniam. Nezabudnite si vybrať kartičky z hlasovacích zariadení, pretože hlasovanie na dnes končí.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 Bene, colleghi, per favore, vogliate prendere posto. Kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta v sále. Máme veľmi málo času, ale na pretras prichádza veľmi dôležitá časť nášho programu. Prosím, aby ste sa usadili a tí, ktorí odchádzate z miestnosti, poprosím vás, aby tak urobili čo najskôr, pretože chceme čo najskôr začať s našim programom. Ďakujem. A teraz v mene všetkých poslancov výboru AFET vítam v našom výbore ministra Martonyho. Ako viete, výbor pre zahraničné veci má veľmi zaujímavú úlohu a sme veľmi radi, že vás tu, pán Martoni, môžeme privítať, pretože je to začiatok vášho mandátu ministra zahraničných vecí Maďarska pri predsedníctve. Maďarsko vstúpilo do NATO, do EÚ a vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a keďže parlament pravidelne hovorí s predsedníctvom v otázke zahraničných vecí, je to úloha, ktorú majú podpredsedovia a iní úradníci, ale je tu ešte koordinačná úloha, pretože treba koordinovať reakcie Európskej únie pri eh, téme rozširovania EÚ. Preto nás veľmi zaujíma, aké sú vyhliadky Chorvátska pri vyjednávaní o prístupe k EÚ. Práve sme schválili uznesenie k tejto téme a boli by sme veľmi radi, keby ste sa s nami podelili o vaše dojmy aká atmosféra panuje v Rade, čo sa týka rozšírenia EÚ a či by ste nám mohli povedať, ako mieni Rada reagovať na nedávny vývoj, napríklad na to, čo sa stalo v Albánsku. Pán Atkins poprosil o slovo. Poprosil by som, aby všetci boli ticho, pretože inak nebudeme počuť, čo minister hovorí. Celkom iste máte pravdu. Už som žiadal o ticho, s časti mi poslanci vyhoveli a myslím si, že keď minister hovorí, možno keď mňa ako predsedu až tak neuznávate, hádam, jemu dáte tú úctu a budete e, ticho. Pán posel, nech sa páči. Nechceli ste vlastne slovo. Tak nech sa páči, pán minister, máte slovo vy. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený predseda výboru, vážení poslanci, predovšetkým by som vám rád zablahoželal. Zablahoželal by som aj EÚ k rozhodnutiu, ktoré prišlo nedávno a moja úloha bude o to ľahšia. Zdalo by sa, že v tomto zmysle existuje, panuje zhoda, úplná zhoda medzi vašim uznesením a našim stanoviskom. Keď to hovorím, myslím samozrejme na pristúpenie Chorvátska k EÚ. Inými slovami, je to jeden z cieľov maďarského predsedníctva Európskej únie. Prediskutovali sme si to, vieme, že to je naša priorita a chceli by sme uzavrieť tieto rokovania o prístupe Chorvátska do konca nášho predsedníctva. Je jasné, že skutočný podpis to je niečo celkom iné, pretože slávnostný podpis veľmi radi odovzdáme, našim, odovzdáme túto povinnosť našim polským priateľom, lebo podpis takejto dohody sa očakáva do konca tohto roka. Veľmi pekne vám ďakujeme za prijaté uznesenie. Myslím, že tieto dva dokumenty sú veľmi dobrým základom do budúcich mesiacov, nielen v tejto záležitosti, ale aj v iných veciach. Tešíme sa na to, že budeme úzko spolupracovať parlament a rada. Pri početných príležitostiach sme už poukázali na to, že my maďarské predsedníctvo. Chceme byť priatelia parlamentu a urobíme naše maximum, aby sme to dosiahli a, tu, a to aj vo vzťahu k rozšíreniu EÚ a záležitostiach týkajúcich sa rozšírenia EÚ. Možno chováme aj tajné nádeje, že to nebude len maďarské predsedníctvo, ktoré bude priateľské a privetivé voči parlamentu, ale že aj parlament bude priateľský voči predsedníctvu a že to bude základ pre spoluprácu. Je tu jedna vec, o ktorej som si celkom istý, a to je, že aj maďarské predsedníctvo, aj Európsky parlament sú priaznivo naklonení rozšíreniu EÚ a dôkazom tohto je v skutku uznesenie, ktoré ste práve prijali. Nie je to nič nové. V prípade Európskeho parlamentu vieme totiž, že mnohé roky Európsky parlament venoval pozornosť rozšíreniu, značnú pozornosť pretože vždy veľmi jasne definoval svoju víziu a to, a to že európska integrácia spočíva na jednom z pilierov, ktorým je otvorenosť. Otcovia zakladatelia to preukázali v zakladajúcich zmluvách Európskej únie a za ostatných 50 rokov sme videli, ako sa tento sen pomaly, ale isto naplňa. Viem, že je to proces, ktorý ešte stále nie je uzavretý. Môžeme to označiť za e, nedokončenú prácu, ale myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že možno môžu byť rozdiely v názoroch, rozdiely na konkrétne podrobnosti, ale v zásade všetci súhlasíme s tým, že európska integrácia, napríklad rímska zmluva, to hovorí, Integrácia spočíva v tom, že Európska únia bude vítať nových členov, ak kandidátske krajiny splnia relevantné požiadavky. Len jedna vec, ktorá sa týka triady. Naši partneri v triade už odviedli veľmi dobrú prácu. Bolo to španielské a belgické predsedníctvo a my sme poslední z tohto tria predsedníctiev. My iba zakončíme to, čo začali, pokračujeme v ceste, ktorú započali. Myslím si, že bolo veľmi dôležité, že 22. decembra, posledný deň prístupových rokovaní, sa nám podarilo uzavrieť tri kapitoly a belgické predsedníctvo zasa spolu s Chorvátskom v podstate bolo tiež úspešné vo vyslaní jasného signálu, že pristúpenie Chorvátska k EÚ je už na dosah. Chceli by sme, aby proces rozširovania bol dôveryhodný a aby zároveň všetky podmienky, ktoré kladieme na vstup, boli vzané do úvahy. Závery rady z decembra hovoria, že tieto ciele sa plnia tak úloha predsedníctva je o to jednoduchšia. Musíme zrealizovať závery, ktoré som spomínal, a postupovať podľa vytýčeného kurzu. Myslím si, že keď sa pozeráme na završenie rokovaní Chorvátska o vstupe, môžeme vyhlásiť, že sme mu blízko. Myslím si, že všetci si pamätáme rozpravu, v ktorej Maďarsko stálo, tak povediac, na opačnej strane barikády, pretože prehlbenie európskej integrácie e, dilema bola, či je dôležité dôležitejšie prehlbenie integrácie v rámci EÚ alebo rozšírenie Európskej únie, čo je dôležitejšie. Na tejto kryžovatke sme zastávali stanovisko, že rozšírenie a prehlbenie integrácie nestoja proti sebe, nie sú to vzájomne um, nezlučiteľné koncepty, práve naopak podsilňujú jeden druhý. Ak sa obzrieme späť do histórie, uvidíme, že v histórii budovania Európy každá každé dôležité kolo rozšírenia po ňom nasledoval proces prehlbovania integrácie. Možno nie je nič nezvyčajným, nič nezvyčajným, ak očakávame, že sa tak udeje aj teraz. Svet sa globalizuje, čo sa týka ústavnej zmluvy a Lisabonskej zmluvy, Európska integrácia a jej proces znova stoja na dôležitej kryžovatke. Nie je to nič, čo vzíde z procesu rozšírenia. Skôr tu ide o kvalitatívne kroky, ktoré teraz musíme urobiť. Podľa nás proces rozšírenia nie je žiadnou izolovanou externou politikou alebo krokom v rámci nej. Myslíme si, že keď kandidátska krajina chce pristúpiť k EÚ, vstúpiť do klubu, krajín EÚ, musíme skontrolovať podmienky, ktorými je podmienené takéto pristúpenie. A myslím si, že rozšírenie je jedno zo životne dôležitých a zásadných záujmov Európskej únie. Hovoríme vždy o hospodárstve, o raste, o tvorbe pracovných miest. Hovoríme o trvalo udržateľnom raste, o bezpečnosti energetických dodávok. Myslím si, že je zjavné, že každá jedna téma, ktorú som vymenoval, je predkaná témou rozšírenia. Vždy, keď sa zaoberáme témou rozšírenia, zároveň riešime aj iné ciele, ktoré sú prepojené s rozšírením. Súvisia s ním. Pozývame zástupcov kandidátskych krajín aj na neformálne stretnutia v istých fázach prístupového procesu a myslím si, že je to v záujme oboch strán. Ak e, vysielame konzistentný signál, že ich berieme ako budúcich potenciálnych partnerov a že prikladáme dôležitosť ich názorom, potom oni môžu vnímať body programu, takže aj oni im priložia e, väčšiu dôležitosť, takú, ako im prikladáme my. Záležitosť chorvátskeho rozšírenia je skutočne dôležitou témou. A nechcem hovoriť len o ňom a vylúčovať ostatné záležitosti, ale to uznesenie, ktoré ste práve prijali, celkom jasne hovorí o tom, že nejde len o Chorvátsko, ide o tom, že vysielame politický signál iným kandidátským krajinám, iným krajinám, ktoré čakajú bokom a rozmýšľajú o tom, že podajú prihlášku na členstvo v neskoršej fáze. Myslíme si, že ťažkosti, ktoré súvisia s procesom rozširovania, sú dosť veľké. Napriek tomu si želáme, aby toto politické posolstvo znelo pozitívne a rovnako, že náš vlak pokračuje po kolaniciach, nebudeme hovoriť, akou rýchlosťou vlak ide vpred, ale vieme, že sa ľudia chcú dostať do tohto vlaku, že chcú nastúpiť a že každý, kto chce, na ten vlak nastúpiť aj môže. Vieme, že vlak pôjde ďalej, pôjde vpred, pretože je to v každého záujme. Je to náš spoločný záujem. Myslím si, že pristúpenie Chorvátska predstavuje ešte niečo e, dôležité, okrem e, toho signálu otvorenosti. Je taktiež dôležité myslieť na to, že pristúpenia pristúpenie Chorvátska uľahčí regionálnu spoluprácu na západnom Balkáne. Vieme, že spolupráca na západnom Balkáne je dôležitá a tá európska perspektíva je práve dôležitá. Ak sa nám podarí dokázať, že je to možné, tak e, to bude akýsi motor. A opäť e, nás to priblíži európskym záujmom. Doteraz sme e, síce nehovorili iba o Chorvátsku, ale budem hovoriť aj o iných kandidátskych krajinách. Sú isté e, pochybnosti o pristúpení Turecka. Hovorí sa o príležitostiach a o samotných rozhovoroch. Sú tu isté otázky týkajúce sa celkovej stratégie. My, ako aj ostatní, často hovoríme, že európska integrácia musí slúžiť aj na e, prehodnotenie vzťahov. No a tu sa treba obzvlášť zamerať na Turecko. Nie je tajomstvom, že my sme tými, ktorí si myslia, že má byť v EÚ a Európska únia by mohla byť e, štrukturovanejšou e, mocnosťou, keby sme mali Turecko, ktoré je členom NATO. Teraz by sme sa mali trošku menej zamerať na celkovú stratégiu, ale mali by sme sa naozaj zamerať na tých 5 mesiacov, ktoré nám ostávajú do konca nášho predsedníctva a mali by sme sa naozaj pokúsiť posunúť vpred v týchto rozhovoroch. E, sú tu vážne politické otázky a citlivé otázky, ale aj pokiaľ ide o otváranie kapitol, si myslíme, že je dôležité sa posunúť vpred. Naozaj spravíme, čo sa bude dať na to, aby sme otvorili kapitolu alebo kapitoly v nadchádzajúcich mesiacoch. A taktiež vieme, že to nebude závisieť iba od nás. Tu a teraz vám môžem povedať iba nasledovné. Bude to jeden z našich cieľov. Island. To je úplne odlišná otázka. Ide o krajinu, ktorá je súčasťou hospodárskeho, európskeho hospodárskeho priestoru, je aj v Schengene. A môžeme si teda klásť otázku, prečo je to problematické. Ale sú tu isté problémy. Ten screening naďalej prebieha, rada čaká na výsledky. A ako náhle budeme mať tieto výsledky, tak rozhodneme o dátume prvého kola rozhovorov. Pravdepodobne to bude záverom maďarského predsedníctva, teda niekedy v júni. A myslím, že potom bude taktiež možné hovoriť o otázkach, ktoré sú teraz považované za zložitejšie, ale určite sa ich podarí zločineným stranám vyriešiť. Pán predseda, dovolíte, aby som teraz e, nezachádzal do podrobností týkajúce sa ostatných krajín. V tejto oblasti poznáme problémy. E, vieme taktiež, ktoré e, body predstavujú prekážku v napredovaní. Určite je to pravda. V prípade Macedónska. Tu by sme mohli povedať iba nasledovné. Vyzývame zúčastnené strany, aby e, vyriešili problém názvu a keď už bude riešenie, tak nebude nič stáť ceste v otvorení rozhovorov o pristúpení. My e, vítame e, Čiernu horu v súlade s posledným rozhodnutím rady. Sú tu kritéria, konkrétne 7 a e, Čierna hora ako kandidátska krajina bude musieť týchto 7 e, kritérií splniť a potom budeme môcť začať s rozhovormi tejto oblasti možno, že sú isté rizika a, a máme isté obavy a je to jeden celok, toto vieme a potvrdili to aj udalosti z posledných dní v Albánsku, aj pán predseda o tom hovorila. určite to bude otázka, ktorá bude zaujímať váš e, výbor. Nesúvisí to priamo s rozširovaním, ale vieme, že všetko so všetkým e, súvisí a preto musíme venovať špecifickú pozornosť týmto udalostiam. Predsedníctvo nemá za úlohu vyjadrovať sa v rámci politickej rozpravy. My naozaj môžeme iba vyzvať e, zúčastnené strany, vyzvať ich k dialógu Môžeme ich eh, vyzvať eh, k nájdeniu eh, nejakého spôsobu spolužitia, tak aby bolo možné približovať sa k EÚ. Európska služba pre vonkajšiu činnosť robí všetko potrebné. Aj dnes e, prebiehajú dôležité stretnutia a taktiež sa vyzývajú zúčastnené strany ku spolupráci a opakuje sa, že v prvom rade je to ich úloha a my ako e, sprostredkovateľi alebo tí, ktorí sa to snažia uľahčiť, nemôžeme vyriešiť ten problém na ich mieste. Ale ešte raz by som rád zopakoval to, že my počítame s Európskym parlamentom. Európsky parlament je v prospech rozšírenia. My na rade spravíme všetko, čo bude v našich silách na to, aby sme sa posunuli ďalej. Niekedy, keď hovoríme o cieľoch, eh, hovoríme, že eh, s každou kandidátskou krajinou by sme sa chceli posunúť o krok eh, vpred Možno, že v prípade e, Srbska to bude znamenať to, že Srbsko nám e, vráti vyplnený dotazník a Európska komisia bude môcť začať vypracovávať stanovisko. Nebudem e, detailne hovoriť o ostatných krajinách, ale naozaj radi by sme sa posunuli o krok vpred pri každej kandidátskej krajine, tak by sme dokázali našu otvorenosť, našu dôveryhodnosť a taktiež by sme jasne povedali, že musia byť splnené podmienky, ale keď už e, budú, sú splnené, tak e, daná krajina môže pristúpiť a taktiež môžeme e, dokázať, že si nemyslíme, že e, postup e, proces rozširovania je uzavretý. Nie, on sa týka celej Európy a my chceme čím ďalej tým uh, e, ušiu úniu. Ďakujem pekne, pán minister, hovorí pán predseda. Prejdeme k samotnej rozprave. O piatej musíme ukončiť túto diskusiu, pretože pán minister má ďalšie povinnosti a my potom budeme hovoriť s komisárom Fülem. Rečníkov je neúrekom. Poprosím vás o stručnosť. A mal by som teda aj obmedziť váš e, čas. Dám vám každému minútu. Pán Sala Franka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítajte, pán minister. Vy ste hovorili o tom, že chcete byť priateľom parlamentu, ale preto musíte vedieť, čo chceme. Ja zastupujem stranu EPP a vedzte, že vám želáme veľa úspechov vo vašom predsedníctve. Okrem správy Svoboda to je špecifický prípad, ale inak sa vás pýtam, či si nemyslíte, že je tu akási únava, e, ktorá sprevádza e, ďalšie rozširovanie EÚ. No a je tu aj tá kríza. Pán minister, my máme problém, ktorý musíme vyriešiť. Vy ste hovorili o Lisabonskej zmluve, ale viete, že dnes ste tu na to, aby ste hovorili o rozširovaní, ale e, my máme návrh uznesenia o Tunisku. A preto sa vás pýtam, či by sme sa mohli obrátiť na Lady Ashtonovú, ktorá by mala vytvoriť e, task force, ktorá by pomáhala Tunisku pri demokratizácii. Ďakujem pekne, pán Salafranka, za to, že ste sa zmestili do minúty. Pán Severin, my sme, ja som tu Pán minister, poznáme sa dlho, e, vážim si vás, ale až dneska som sa dopočul, že ste sa narodili v Koložvároši. Ja som rumunský šovinista a to mi potvrdzuje, že naši Maďari sú najlepší. Ale vážnejšie. Ja vítam to, že ste zdôraznili rozširovanie a ja dúfam, že maďarské predsedníctvo nám umožní zbaviť sa predsudkov, ktoré hovoria o tom, že rozšírenie je záťažou pre EÚ, že to bol zlý krok. Niektoré krajiny e, boli prijaté ešte skôr, ako vlastne padlo záverečné e, rozhodnutie. Som rád, že ste to teda povedali. A druhá pripomienka. Máme veľké výzvy týkajú sa našich dvoch strategických partnerov, konkrétne USA a Ruska. Takže prosím, keď budete reagovať na naše otázky, povedzte niečo aj o tom, ako maďarské predsedníctvo vidí rozhovory medzi nami a Ruskom. Dnes sme totiž to diskutovali s ruským predstaviteľom a partnerská dohoda s Ruskom je pre nás naozaj dôležitý bod. Ďakujem pekne. Pán Kačin, na minútu opäť. Ďakujem pekne, pán predseda. Tu som. Vítajte v mene liberálov. Želám taktiež veľa úspechov počas vášho predsedníctva. Ako viete, vy máte vaše priority, váš program, ale život ide ďalej. Udalosti v Týrane všetkých e, zaskočili a je to moment pravdy. Musíme sa manifestovať, musíme dokázať, že sme schopní konať. E, viem, že to bolo prekvapujúce aj pre predsedníctvo, ale teraz je vhodná chvíľa, aby sme sa zaoberali týmito citlivými otázkami. My sme vyvinuli veľké úsilie na to, aby sme presvedčili obidve strany premiéra aj e, opozičného starostu Tyrany, aby boli e, e zrelší, dospelejší, úprimnejší. Žiaľ, sme tam, kde sme. Takže by som si raz vypočul váš náhľad na nedávne udalosti a možno, že aj predpoveď budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Kačin. Pán Brantner. Ďak- eh, poslankyňa Brantner, dve otázky. Nadviežem na to, čo sa hovorilo o Albánsku. Mohli by ste eh, povedať presnejšie, aké sú vaše plány Dve sily musia spolu nažívať. OBSE povedalo, že tie voľby možno boli celkom pozitívne, ale povedzte presnejšie, aké sú vaše úmysly. A v mene Ulrike Lunáče, ktorá žiaľ musela odísť, sa chcem pýtať o Kosove, či chcete otvoriť e, rozhovory o vízach. Ďakujem pekne. Teraz pán Etkin za konzervatívcov. Pán predseda, rýchla otázka. Ja som sa práve vrátil e, z Blízkeho východu a jedna vec, ktorú by ste vy mohli spraviť, pán minister, počas pol roku, a síce pozrieť sa na to, ako sa vynakladajú prostriedky v rámci kvartetu, e, pretože majú najdrahšie e, suity v hoteloch my sme asi platiči a nie hráči e, na Blízkom východe a e, všetci sa zhodnú na tom, že kvartet iba mrha peniaze, nič ešte nedosiahol a vy ako predseda rady by ste naozaj mohli e, dohliadať na to, ako naše peniaze, peniaze našich daňovníkov sa používajú a či sa vôbec niečo dosahuje. Týka sa to predovšetkým pána Blaira. Ďakujem pekne, pán Atkins. Teraz pán Chuntis, spravodajca pre Albánsko. Ďakujem pekne, pán predseda. Času je málo a preto sa nevyjadrím tým e, skromným e, vystúpeniam e, spravodajcu k rozšíreniu. Budem hovoriť o Albánsku. Musíme naozaj vyjadriť naše polutovanie nad umrtím viacerých osôb v Albánsku a naozaj musíme dohliadnúť na to, aby bola vykonaná spravodlivosť, aby zodpovední za týchto mŕtvych zranených boli postavení pred súd. Samozrejme, nechceme zasahovať do práce súdov, ale k týmto udalostiam. Vážení kolegovia, tie naozaj neboli neočakávané. Albánsko sa nachádza v slepej uličke a už 18 mesiacov nie je žiadne riešenie. Vieme, že e, to e, opäť spôsobil e, konkrétny incident, e, e, korupcia, podplácanie, ale na to sme už poukazovali. Čo ale budeme robiť odteraz? Nemôžeme zostať pasívni. Je možné, že o otázke sa bude hovoriť aj počas mini plenárnej schôdze Európskeho parlamentu. A to, čo povedalo predsedníctvo, a síce, že náš zásah musí byť umiernený, ja myslím, že musíme e, pomôcť politickým e, zložkám, aby našli riešenie. Ďakujem pekne, pán Chuntis. Teraz pán Kukan, predseda delegácie pre vzťahy pre juhovýchodnú Európu na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vítam pána ministra Martoniho. Blahoželám k vašim prioritám. Podľa mňa sú správne nastavené a hlavne si cením e, to, že e, stratégia rozšírenia figuruje medzi prioritami. Stručne k Albánsku. Situácia, ako všetci vidíme, je naozaj veľmi e, vážna, je znepokojujúca, nie sú žiadne signály o nejakom svetle na konci tunela, pretože ja nevidím ani len ten tunel, kde by to svetlo na konci mohlo byť teraz musíme všetky európske inštitúcie vyslať jeden jediný silný odkaz. Ten by bol určený viacerým adresátom, ale jeden odkaz, ktorý by sa obracal na politických lídrov v Albánsku, aby sa správali e, tak, ako keby boli e, členmi NATO a EÚ. Ak naďalej budeme ich podporovať a e, hovoriť viacerými hlasmi, viacerým adres, adresátom, tak e, to situáciu iba zhorší. Takže ja viem, čo hovorím. Vyslať jeden silný odkaz a vy v tom môžete zohrať úlohu. Ďakujem pekne, pán Kukan. Teraz pán Munic na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister. Vy ste prišli na to, aby ste hovorili o prioritách maďarského predsedníctva, pokiaľ ide o rozširovanie, ale dúfam, že chcete hovoriť aj o vonkajších vzťahoch, ktoré sa možno netýkajú iba rozšírenia, ale e, tvoria súčasť e, predsedníckej trojky. Mám na mysli napríklad potrebu kontinuity po eh, samite z mája 2010 medzi Karibikom a Latinskou Amerikou, potom dohoda z Peru a dohoda s Mercosúrom. Ja dúfam, že eh, niekedy na budúce prídite opäť medzi nás, aby sme hovorili o týchto prioritách, pretože to sú priority mm, predsedníckej trojky. Ďakujem pekne, pani Munic. Ďakujem, že ste sa zmestili do minúty. Pán Šulc na minútu. Ďakujem pekne, pán minister. Vy ste správne hovorili o e, splnení kodanských e, kritérií kandidátskymi krajinami, ale ako to e, vyzerá s rešpektovaním týchto kritérií súčasnými členskými krajinami a naozaj tu Maďarsko je zlým príkladom kvôli svojmu mediálnemu zákonu a do obeda sme hovorili s veľvyslancom Ruska, ktorý poukazoval na eh, nedostatok eh, slobody tlače v Rusku. Takže možno, že eh, by sme sa my mali zaoberať našimi nedostatkami. Máme príklad teda v tom Maďarsku, pretože to isté prichádza z Bieloruska, z Ukrajiny, aj z Albánska. Aký postoj zaujímate k takýmto výčitkám? Ďakujem pekne, pán Šulc. Teraz pán Šöpfin na minútu. Ďakujem pekne. Vítam pána ministra na našom výbore. Vy ste hovorili o Turecku. Turecko čím ďalej, tým viac získava dôležitú úlohu v vo svojej oblasti. A preto si myslím, že zohráva čím ďalej tým dôležitú úlohu vo vzťahu s Iránom, Blízkym východom a tak ďalej. Aký je váš názor na úlohu, e, túto mocnú úlohu, ktorú Turecko zohráva v oblasti? Ďakujem pekne. Teraz pán Arlaki na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si veľmi cením váš postoj k Turecku, maďarské predsedníctvo sa uberá správnym smerom, čo sa týka posilnenia a rozširovania a posilňovania e, e našej pozície. Aké konkrétne akcie mienite viesť počas vášho predsedníctva? Druhá otázka sa týka Albánska. Chcú pristúpiť k EÚ, ale e, videli sme práve, ako e, polícia strieľala e, na manifestujúcich ľudia zomreli. Dobre potom zareagovali samotné albánske súdy. Ale ja sa pýtam na váš názor a na vaše plány, ktoré by mali e, posilniť úlohu súdnictva v Albánsku. My už sme Albánsku poskytli istú pomoc a potom ako zabezpečiť, aby policia v Albánsku rešpektovala naše štandardy pri postupoch. Ďakujem pekne, pán Arlaky. Teraz na minútu e, pani Lockbiller. Ďakujem pekne, pán predseda, Pán minister, ja sa pýtam na vzťahy EU-Čína, aj keď sa to netýka samozrejme priamo rozširovania. Pred pár dňami vysoká predstaviteľka v médiách povedala, že sa e, diskutuje o, embargu na zbranie, ktoré by mohlo byť e, zrušené. E, parlament viackrát povedal, že to bude možné iba ak dojde k naozajstnému lepšie, zlepšeniu E, napríklad e, postupy voči obetiam e, masakre na námestí Tiananmen. Máte nejaký názor a možno máte aj nejaké konkrétne kroky. Ďakujem pekne. Teraz pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, ďakujem za vaše slova. Ja som s potešením skonštatoval, e, že e, dokument e, s podrobnosťami o prioritách hovorí aj o otvorení prvých kapitol vo vzťahu s Islandom. Ja sa pýtam, o aké konkrétne kapitoly by malo ísť. Ja sa to pýtam preto, aby som vedel, aký je postoj verejnosti na Islande, či e, by bolo lepšie začať s jednoduchšími alebo s ťažšími e, kapitolami. Ďakujem pekne, pán Preda. Teraz e, pán Boskurt na minútu. Pani Boskurt. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister. Vo vašom úvode ste predstavili Maďarsko ako krajinu, ktorá je silne za rozšírenie a hovorili ste o tom, že by ste chceli otvoriť viac kapitol o vzťahu s Tureckom, ale mnohé sú zablokované členskými krajinami EÚ, ale aj samotným Tureckom, pretože nerešpektujú niektoré e, podmienky spojené e, s istými kapitolami, takže už ich neostáva veľa. Ale ja sa pýtam, čo chcete spraviť na odblokovanie situácie a Západný Balkán. Aj tu sa chcete posunúť vpred, ale nedá sa fungovať e, jednostranne, takže prosím, aké sú perspektívy pre Srbsko, Bosnu, Hercegovinu a ďalšie. Teraz pán Tanok na minútu. Ďakujem pekne, srdečne vítam pána ministra. Všeobecnejšia otázka. Ja ešte stále nemám jasno v úlohe rotujúceho predsedníctva a konkrétne úlohe eh, pána ministra, pokiaľ ide o rozšírenie a eh, vzhľadom na to, že je tu Lisabonská zmluva a Európska služba pre vonkajšiu činnosť, aj predseda eh, rady a vysokej predstaviteľke neviem, niektorí vás ešte stále oslovujú mm, výkonný predseda, ale neviem, je to taká šedá zóna, takže prosím, mohli by ste nám e, ozrejmiť, aká je vaša úloha. Možno, že sa to v nadchádzajúcich mesiacoch zmení, ale e, k rozširovaniu na západnom Balkáne. Ja som spravodajca pre Čiernu horu a ako viete, čo skoro budú rozhovory medzi Belehradom a Prištinou. A potom je tu správa Degmaty hovorí sa o e, obchodovaní, organizovanom zločine je tu kritika vlády a to podkopáva e, legitímnu autoritu. Podporujete postup vysokej predstaviteľky a e, aký je váš postoj, pretože vy poznáte veľmi dobre e, túto krajinu, máte totiž to veľkú menšinu vo Vojvodine. Ďakujem pekne, pán Tanok. Teraz pán posel na minútu. tri konkrétne body. Poprvé, blahoželám k vášmu ťažisku Chorvátsko a my dúfame, že to e, bude uzavreté počas vášho predsedníctva, aby sme mohli v na jeseň definitívne hlasovať a budúci e, rok to ratifikovať. A po druhé, Pýtam sa vás, či po začiatku, eh, či bude nejaký eh, začiatok rokovania konkrétny, eh, týka sa to Macedónska. My naozaj dúfame, že sa bude dať začať čo najskôr. A po tretie, v Srbsku sú teraz pochybnosti o konaní voči Kosovčanom. A nie je to možno, že vynikujúca demokracia ale keďže je tu e, veľká menšina, tak ja by som naozaj chcela, aby ste sa práve na Srbsko pozreli práve cez optiku e, dodržiavania alebo nie práv menšín. Ďakujem pekne, pán Poselt, teraz Christ Dörfel. Ďakujem pekne a ja vás vítam, pán minister. Ja e, sa teším na priateľskú spoluprácu. To je samozrejme parlament bude chcieť vždy jasne diskutovať a preto prosím, keď niečo e, kritizujeme, tak si to neberte osobne. Jedna otázka. Aké sú možný, možnosti odblokovať situáciu s Tureckom e, kvôli Cypru a taktiež to Turecko eh, nerieši situáciu, ktorá pretrváva už dlho. Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám, pán minister, k tomu, že opäť zastávate funkciu ministra a som rád, že pripisujete taký význam rozširovaniu. Nebude všetko závisieť iba od podmienok, ale aj od reakcií európskych inštitúcií. Mám jednu jasnú otázku a síce vidíte nejaké prekážky v otvorení energetických kapitol počas vášho predsedníctva. Ďakujeme pekne, pán Peterle. E, týmto sme uzavreli kolo otázok. E, ešte dáme naposledy e, slovo pánovi Tokešovi ako podpredsedovi Európskeho parlamentu, vážený pán predseda, vážený pán minister. Ja ako Maďar z Rumunska som veľmi rád, že tu môžem privítať maďarské predsedníctvo a domnívam sa, že by ste mohli zastupovať e, aj e, záujmy Maďarska aj Rumunska v EÚ, napríklad aby sa Rumunsko mohlo stať e, členom šengenského priestoru alebo aby mohlo pristúpiť do stratégie pre oblasť Dunaja. Myslím, že um, tieto témy by mali byť v hlavnej pozornosti maďarského predsedníctva, pretože ešte stále to pretrváva akási virtuálna železná opona. Keď sa pozrieme na skutočný vstup a prehlbený vstup a krajiny do EÚ, tak vstup Západného Balkánu do EÚ je dôležitý. Musíme sa tiež venovať otázke východného partnerstva, taktiež um, musíme sa pozrieť na Moldavsko a Ukrajinu a na ich prístup k EÚ. Um, ehm, dúfame, že budete sa snažiť toto propagovať aj za pomoci polského predsedníctva. Ďakujeme pekne. Pán Tökeš, pán minister, zaznelo tu 19 pripomienok a otázok, teda konkrétne 25 otázok od 19 rečníkov a máte skutočne len niečo menej ako 15 minút na to, aby ste odpovedali. Želám vám veľa šťastia. Thank you, Mr. Chairman. I tried... Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť byť veľmi rýchly a stručný v čo najväčšej možnej miere. Nebudem miešať jazyky, aby som uľahčil prácu tlmočníkom. Teda aj tie otázky, ktoré zazneli v maďarčine, aj na ne odpoviem v jazyku Esperanto, to znamená po anglicky. V plnej miere súhlasím s tým, čo nastavil pán Salafranka, síce, že už, je, už panuje akási únava z rozširovania. Ba dokonca mm, to možno ani nie je dostatočne silne vyjadrené. Um, neobsahuje to slovo únava celkom skutočnosť. A práve preto chceme zdôrazniť, že um, je to aj v našom záujme. V súčasnej situácii keď e, prebieha skutočne veľmi pomalá obnova z hospodárskej a finančnej krízy, e, si každý uvedomuje, že rozširovanie vnútorného trhu, ďalej e, rozširovanie trhov vo všeobecnosti, zabezpečenie dodávok energie a zvýšenie energetickej bezpečnosti, ďalej prehlbovanie regionálnej spolupráce. To všetko je v našom záujme. Teda myslím, že Mm, je potrebné využiť aj takýto argument v našej komunikácii, nie len eh, tie teoretické skutočnosti, ktoré eh, som eh, chcel tiež pripomenúť, ale tiež to, že máme skutočne hmatateľné záujmy, nehovoriac o propagácii našich hodnôt a zásad. Pokiaľ ide o Tunisko, tu zazneli isté návrhy na okamžitú návštevu tejto krajiny, um, odpoveď bola taká, že by bolo predčasné vzhľadom na situáciu v tejto krajine. Bolo by predčasné rokovať eh, s ľuďmi, ktorí by teraz rokovali s nami v Tunisku. Ešte stále nemáme eh, konkrétne výsledky toho, kto by bol našim priamým rokovacím eh, partnerom. Myslím, že situácia je ešte iba prechodná. E, niektorí boli nadšení, ešte pred niekoľkými dňami hovorili dokonca o jazminovej revolúcii. No už možno, ale ja by som bol za opatrnejší prístup, rozvážnejší prístup. Isté, že musíme, musíme pozorne sledovať vývoj tejto situácie, ale taktiež musíme veľmi pozorne sledovať aký dopad bude mať táto situácia na celý región. E, je tam priamy záujem Európskej únie na celom tomto regióne, ale v súčasnosti si myslím, že akokoľvek konkrétne opatrenia musia byť veľmi dobre zvážené. To samozrejme neznamená, že e, by sme nemali vycestovať do Tuniska. E, myslím, že ja súhlasím, že musíme vyslať také posolstvo, že chceme pomôcť Tunisku, že sa nás to priamo týka. A táto téma by si podľa mňa zaslúžila trochu podrobnejšiu eh, diskusiu, podrobnejšie zváženie. Možno by sme eh, sa potom dohodli na nejakých konkrétnych záveroch, pokiaľ ide o ďalšie kroky v tejto situácii. Musím zapakovať opäť ten argument, že áno, rozširovanie nie je žiadnou záťažou. Rozširovanie je aj v našom záujme. Keď hovoríme o strategických vzťahoch, tak eh, pokiaľ ide o Spojené štáty americké, už včera sme v krátkosti rokovali eh, o otázkach, ktoré sa týkajú zahraničného obchodu a opätovne som zdôraznil svoju obľúbenú tému a síce transatlantickú ekonomickú radu. E, som presvedčený, že musíme spolupracovať so svojimi štátmi o mnoho viac. Myslím, že mm, medzi členskými štátmi nepanuje e, úplná zhoda medzi členskými štátmi v tomto smere. A e, okrem toho sme sa dohodli, že aj keď Spojené štáty sú jedným zo strategických partnerov, často sa nám to mieša s inými strategickými partnermi, ktorí sú taktiež veľmi dôležití ale domnievame sa, že Spojené štáty americké nie sú len strategickým partnerom. Je to náš prirodzený spojenec. To znamená, že musíme značne posilňovať hospodárskú dimenziu našich vzťahov, taktiež mm, regulačnú dimenziu našich vzťahov. A to nebude mať žiadny vplyv na posilňovať transatlantického prepojenia. Aj včera e, sa hovorilo aj o Rusku v kontexte zahraničného obchodu. Predsedníctvo podporuje prístup Ruska k VTO. Myslím, že by to bola situácia prospešná pre obe strany, pretože Rusko e, by malo prospech z členstvom VTO a zároveň všetky pravidlá a kritériá by sa dodržiavali na všetkých úrovniach. Teraz pokiaľ ide o Albánsko, súhlasíme, že život má svoju, svoje vlastné tempo ktorým plinie e, Európsky parlament, myslím, že v tomto smere urobil všetko, čo mohol, ako zmieriť e, dve zúčastnené strany. Prezident e, predseda Dala, predseda politické skupiny Šulc cestovali, rokovali, obe strany ich uistili, že sa budú snažiť urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa snažili vyriešiť túto situáciu, ale zdá sa, že tomu tak nebolo. Domnievam sa, že musíme byť aktívni aj v tomto zmysle. Nesmieme však nútiť a vnúcovať nikomu žiadne formy správania. Musíme ich podporovať, musíme im vysvetliť, že ak budú pokračovať tak ako doposiaľ, stratia e, vyhliadky na blízkosť Európskej únie na veľmi dlhé obdobie. A môžeme dúfať, e, že pochopia toto naše posolstvo. A malo by to tiež pomôcť aj občanom Albánska. Ja by som bol veľmi nerád, keby sme eh, predržali stranu jednej alebo druhej zúčastnenej eh, stránke tohto akoby konfliktu. Eh, mám taký pocit, ako by niektorí z vás by boli radšej, keby sme pridržali jednej alebo druhej strane. Ja by som sa tomu skôr vyhol. Nielen preto, že mám úlohu, ktorú mám, ale podľa mňa by to vôbec nebolo užitočné. Isté, že e, musia sa dodržiavať e, základné pravidlá. Ehm, mimochodom, e, a práve teraz sa vyšetrujú príčiny a prípravy a diania počas demonstrácií. Demonstrácie sa ešte stále plánujú. Jeden z argumentov, ktorý sa teraz využíva, je, že by nebolo vhodné organizovať nejaké veľké demonstrácie, rozsiahle demonstrácie, nebolo by to užitočné a nepomáhalo by to zmierniť to napätie. Práve naopak. Musíme byť teda aktívni, ale zároveň si musíme uvedomiť, kde sú naše hranice. Pokiaľ ide o Kosovo, vízový dialog. Um, e, Isté, že je tu silný argument, ktorý hovorí, že Kosovo nemôže ostať čiernou dierou zároveň. sa nedá povedať, že by bolo nejaké prílišné nadšenie pre vízovú liberalizáciu e, v súčasnosti. Na druhej strane Kosovo ešte stále musí splniť isté základné podmienky. Ak e, sa nemýlim, tak v oblasti readmisných dohôd ešte nie je dostatočný pokrok. E, okrem toho sú problémy s dostatkami opätovnej integrácie. Teda celkovo je to e, našim cieľom, ale ešte stále je potrebné splniť niektoré základné kritériá. Ďalej, ako sa nakladá s finančnými prostriedkami. Nuž pri všetkej úcte domnívam sa, že toto nespadá do právomocí Rady pre všeobecné záležitosti. Je to otázka, ktorú by bolo vhodnejšie položiť Európskej e, službe pre vonkajšiu činnosť Domnívam sa, že by sme e, mali veľmi pozorne zvážiť e, takéto vyjadrenia, že sme skôr platičmi a nie hráčmi. Ja si myslím, že my chceme e, hýbať aj pákami na Blízkom východe. Môžem povedať s istotou, že aspoň jeden člen tejto rady pre všeobecné záležitosti sa snaží, aby pomoc a podpora Európskej únie v tomto regióne, regióne posilňovala eh, celkové zlepšenie situácie na Blízkom východe. Mm. Opäť eh, sa eh, spomenulo Albánsko. Aj tu súhlasím, že je potrebné vyslať jedno jediné posolstvo. Niektoré stanoviska som tu už spomenul a môžem len súhlasiť v tom, že sa snažíme koordinovať eh, aj kroky, ktoré sa budú prijímať, aj eh, stanoviska, ktoré sa budú formulovať. Sú to témy, ktoré súvisia eh, s tým, o čom sme pôvodne diskutovali, síce o rozširovaní. Týmto sa opäť dostávam k téme, čo je Rada pre zahraničné veci a čo je Rada pre všeobecné záležitosti. Napríklad Peru a Kolumbia boli na pretrase včera na Rade pre zahraničný obchod. Ja som e, odpovedal na otázku, ktorá súvisela s týmito krajinami. Mm, nie je to teda celkom e, jednoduchá situácia. Ako ste viete, Rada pre zahraničné veci, e, mm, keď sa hovorí o otázkach medzinárodného obchodu, mm, tak tejto rade predsedá rotujúce predsedníctvo. Ale keď zasadá vo Všeobecnosti Rada pre všeobecné záležitosti, tomu e, predsedá vysoká predstaviteľka. E, týmto sa dostávam k tej zásadnej otázke, ktorá tu tiež zaznela, a síce, že by som mal vysvetliť svoju úlohu, a síce úlohu rotujúceho predsedníctva v oblasti zahraničnej činnosti Nemyslím si, že je to nejaká šedá zóna, ale súhlasím, že je to otázka, ktorú je potrebné objasniť. Podľa mňa už bola v minulosti objasnená dostatočne, e, aj keď to chvíľu trvalo, ale mm, predsa len niekoľko bodov. Rozširovanie je v právomoci Rady pre všeobecné záležitosti. Na druhej strane by sme chceli posilniť e, právomoci tejto rady táto Rada pre všeobecné záležitosti by mala mať viac kompetencií v oblasti horizontálnych otázok a aj v príprave um, stretnutí Európskej rady a tiež v sledovaní výsledkov rozhodnutí Európskej rady. Na druhej strane Rade pre zahraničné veci predseda na základe Lisabonskej zmluvy vysoká predstaviteľka a nie minister zahraničných vecí predsedajúcej krajiny. Teda, e, či sme rovnejšími medzi rovnými, ehm, to si netrúfam tvrdiť, ale musím povedať, že sme členmi Rady pre zahraničné veci, môžeme byť prizvaní alebo možno nás požiadať, aby sme e, sa ujali nejakých e, mimoriadných funkcií alebo úloh. Um, to sme robili aj v minulosti napokon. Dokonca ešte predtým, ako sme prevzali eh, rotujúce predsedníctvo. Stávalo sa, že vysoká predstaviteľka požiadala niektorých eh, členov tria, aby sa ujali nejakej konkrétnej úlohy a to sme ochotní robiť aj naďalej. Ale ak hovoríme výlučne o otázkach zahraničných eh, otázok. Ja e, nie som kompetentný hovoriť v mene vysoké predstaviteľky pre zahraničnú politiku. Um, iba ak by som e, bol poverený tým, aby som ju zastupoval. A to nie je e, v tejto situácii tak. Teda ja by som nechcel prednášať nejaké vyjadrenia alebo komentáre v mene vysokej predstaviteľky, respektíve v mene Rady pre zahraničné otázky, ktoré nepredsedám. Teraz by som sa vrátil k zoznamu otázok. Uh, I would come to this uh, uh question of, of uh... Um, k otázke mediálneho zákona v Maďarsku. Na toto by som odpovedal uh, v V maďarskom klobuku, tak povediať. E, už pred niekoľkými týždňami som odporúčil, aby tí, ktorí chcú posudzovať akúkoľvek legislatívu, aby si najskôr veľmi pozorne prečítali a analyzovali túto legislatívu, ktorú chcú kritizovať. Moja druhá pripomienka sa týka pozitívneho vývoja v tom zmysle, že Európska komisia si naozaj prečítala text tejto legislatívy, naozaj aj analyzovala tento zákon a dospela skutočne pozoruhodným záverom. Teda moja druhá požiadavka je taká, aby ten, kto chce posudzovať tento zákon, alebo možno v širšom kontexte sa chce vyjadrovať k základným hodnotám, slobodám, k demokracii alebo k iným otázkam, by si taktiež mal prečítať pozorne list komisárky Krusovej. E, to by bolo veľmi užitočné v tom zmysle, do akej miery tie všeobecné zásady alebo hodnoty e, sú nejakým spôsobom ohrozené e, v tejto situácii. Tento list volá po nejakých zárukách, aby sa zachovali práve tie hodnoty a zásady, o ktorých som hovoril a um, vo svojom maďarskom klobúku vám môžeme povedať, že my tieto záruky poskytneme aj preto, aby sa táto situácia v plnej miere vyjasnila napriek všetkým nedorozumeniam, napriek všetkým posunom eh, vo význame a tiež veľmi živej, eh, často ostrej diskusii, ktoré predmetom bol tento mediálny zákon. Európska únia a Čína, to je ďalšia oblasť, ktorú navrhol, načrtol jeden poslanec. Eh, možno by som sa opäť najskôr mal odvolať na tie oddelené kompetencie medzi vysokou predstaviteľkou a radou pre zahraničné veci a tiež Radou pre všeobecné záležitosti. A pokiaľ ide o embargo, myslím, že je na členských štátoch, aby prijali rozhodnutie v tomto smere. Členské štáty e, času na čas rokujú o tejto otázke a až doposiaľ sa vždy dokázali zhodnúť v, v stanovisku, ktoré zaujali. A výsledkom tohto stanoviska je práve e, v súčasnosti platná politika Európskej únie v tomto smere. Ďalej Island, aké kapitoly by sa mali otvoriť. Z pravidla začíname skôr jednoduchšími kapitolami a potom prechádzame k tým komplikovanejším. Island je však vynimočným prípadom v tom zmysle, že nechcem síce predbiehať, e, ale môže sa stať, že niektoré z kapitol by sa mohli otvoriť a zároveň uzavrieť, pretože kritériá sú už vlastne splnené, štandardy už sú splnené, teda môže sa stať, že zároveň s otvorením kapitol ich okamžite aj uzavrieme a to by bol veľmi silný stimul pre e, následné e, rokovania o tých komplikovanejších kapitolách, pretože by to celý proces e, dosť výrazne urychlilo. a potom by sa prešlo k tým e, citlivejším témam. Ďalej e, rokovania e, medzi Srbskom a Kosovom. My sme vyzývali obe strany a vysoká predstaviteľka urobila niekoľko krokov v tomto smere, aby tieto rokovania začali čo najskôr. Ja by som vo svojom mene tiež veľmi rád vyslovil polutovanie nad tým, že tieto rokovania ešte nezačali. Nechcem hádať vinu na nikoho, fakt je taký, že rokovania ešte nezačali a vždy sa vychádzalo z toho a my sme vlastne takto e, radili obom stranám, aby začali tými najjednoduchšími, najodbornejšími témami, ktoré vôbec nesúvisia s otázkou štatútu ale ktoré e, by mohli byť tiež e, dôležité a relevantné pre samotných ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch a ktorí čelia všetkým týmto problémom, či už sa to týka telekomunikácií alebo základnej bezpečnosti a tak ďalej. Teda opätovne by som rád e, povedal, že je našim zámerom podporovať obe strany, aby začali rokovať čo najskôr. Ďalej Turecko. To spomenuli viacerí poslanci. Um, teoreticky sú tri kapitoly, ktoré by sa mohli otvoriť. Jednak je to energia, ďalej verejné obstarávanie a treťou e, sú sociálne otázky. Všetky tieto tri kapitoly by sa mohli otvoriť, ale zjavne sú isté zádrhele, pokiaľ ide o kritéria. Teda nemôžem prislúbiť, že žiadna z týchto troch kapitol sa otvorí. Čo však môžeme prislúbiť, a k čomu sa môžem zaviazať, je, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby aspoň jedna z týchto kapitol sa mohla otvoriť. Um, chápem, že už musím končiť, ale predsa len ešte no, úplne na záver chcem povedať, že som veľmi vďačný Láslovi Tökešovi za to, že eh, spomenul tému eh, stratégie pre Dunajský región, pretože táto stratégia je najlepším symbolom inkluzívneho charakteru Európskej únie. Nejde tu len o rozširovanie, ide aj o mikroregionálne stratégie, ktoré pokrývajú celý rad oblastí a ktoré obsahujú celkovo 14 krajín, z nich 8 už je členom Európskej únie a ďalšie nie sú členom Európskej únie. Nechceme teda stavať e, žiadne múry medzi členmi EÚ a nečlenmi EÚ. Tu máme konkrétnu stratégiu, ktorá je zároveň aj symbolom, dúfajme, veľmi úspešnej regionálnej spolupráce. Už nezvyšil čas hovoriť o východnom partnerstve. Môžem len prislúbiť, že len čo ma pozvete na borúce, veľmi ochotne prídem a e, budem sa tešiť na vaše otázky, aj keby um, mali zaznieť aj nejaké kritickejšie hlasy, ktoré napokon zazneli aj dnes. Ďakujem vám všetkým e, za priateľské uh, želania a ešte raz eh, by som rád vyslovil eh, želanie, že budeme spolupracovať čo najúžšie a najúspešnejšie. Ďakujem. Grazie, signor ministro. Il nostro dibattito... Ďakujem vám, pán minister. Týmto sme sa približili k záveru našej rozpravy. Som si istý, že aj my sa rovnako tešíme na to, ako budeme rozvíjať ďalšie rozpravy, ktoré budú vo sfére vašich právomocí. Bolo pre nás potešením, že ste medzi nás prišli a dúfam, že naša poradensko, priateľsko, spolupracujúca činnosť bude potešujúca pre obe strany. Želáme vám mnohé úspechy v predsedníctve. Dáme si pár minútovú prestávku, aby mohol zaujať pán komisár Štefan Fila a potom sa budeme venovať ďalšiemu bodu na programe. Colleague, please uh, sit down. We have to start because uh, the commissioner is... Uh, Kolegovia, poprosím, usadte sa. Pán komisár už je tu. A nemáme až toľko času na rozpravu s ním. Rád by som privítal nášho priateľa komisára, pretože už dosť dlho v našom výbore nebol a nestretol sa ani s delegáciou s krajinami východného partnerstva. Majú tu tiež miestnosti zástupcov a chcem ich privítať. Tešíme sa na výmenu názorov na rozšírenie a susedskú politiku. O tejto téme budeme dnes hovoriť a to s osobami, ktoré sú zodpovedné za scenár rozšírenia susedskej politiky. Dúfajme, že to bude podnetná rozprava. Nielen si vypočujeme, pán komisár, vaše myšlienky, ale dáme vám možnosť vypočuť si názory poslancov Európskeho parlamentu, ktorí predložili návrhy uznesení. Sú to spravodajcovia, sú tu spravodajcovia, ktorí vám odprezentujú svoje názory. Takže skutočne pôjde o bilaterálnu výmenu názorov na témy ktoré sú vo vašom portfóliu, ale aj v našom portfóliu ako výboru. 26. októbra minulého roka ste nám povedali, čo sa deje v rozvoji susedskej politiky a teraz máme ďalšiu možnosť počuť od vás vysvetlenia a podrobnosti Nechcem zaberať viac vzácného času. Radšej vás hneď poprosím, aby ste začali s vašou prezentáciou a ocenili by sme, keby bola stručná, aby aj poslanci sa mohli vyjadriť, najmä spravodajcovia, ktorí sa nemôžu dočkať, ako viem, aby si to s vami prediskutovali. Nech sa páči, máte slovo, pán komisár. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ctení poslanci kolegovia, priatelia. Som veľmi rád, že tu s vami dnes môžem byť. Naozaj, ako povedal váš predseda, ide o druhú výmenu názorov o revízii európskej susedskej politiky. Naposledy sme sa nad touto témou stretli 26. oktobra. Vtedy som sa s vami podelil o svoje názory na záležitosti vyplývajúce z revízie kým si vypočujem vaše názory, dovolte mi, prosím, rozpamätať sa a nadniesť opäť, čo pokladáme my za tie najzasadnejšie veci v revízii. Iste si spomeniete, že sme položili našim partnerom, členským štátom a ďalším aktérom tri otázky. Prvou bola celková dlhodobá vízia európskej susedskej politiky, druhou súbor konkrétnych cieľov v rozličných oblastiach na strednodobú víziu a treťou otázkou, aké inštrumentárium a aké zdroje sú potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. Dovolte mi teraz vyjadriť sa k týmto trom otázkam podrobnejšie. V prvom rade dlhodobá vízia, proces revidovania tejto vízie o susedskej politike. To je priestor, kde je politická spolupráca a súčinnosť čo najbližšia a hospodárska integrácia čo najhlbšia. Možno celkom jasne naši partnery zdôrazňujú e, silný zástoj jednotlivých štátov a sústredenie sa na reformy. Existuje tu aj dohoda o zdieľaných hodnotách, medzi ktoré patria demokracia, ľudské práva a právny štát. Dohoda zahrňa i to, že toto majú byť piliere našej politiky, či smerom na východ alebo na juh. Všade vidíme dostatok dôkazov, že v skutku by sme mali chovať silnú vieru, že čím viac podporujeme tieto hodnoty, tým silnejšiu ašpiráciu majú naše partnerstva a národy v týchto partnerstvách. Takýto dlhodobý model európskej susedskej politiky by mal fungovať pre celú európsku hospodárskú oblasť. Je to veľmi ambiciozná štruktúra, ktorá bola vytýčená pre partnerov, ktorí boli pôvodne hospodársky rozvinutejší, ale museli hlboko reformovať svoje systémy a akceptovať isté obmedzenia pri rozhodovacom procese. E, je to politicky a hospodársky možné a trvalo udržateľné pre našich členov? Ďalšia otázka, ktorú si sa, ktorou sa často kladie, je, či naši partnery v dlhodobých ekonomických stratégiách sú s nami dobre prepojení, či pracujú v súčinnosti konzistentne. Toto, odpoveď na túto otázku by bola tiež veľmi užitočná. A napokon hovorme o ambicioznejších ponukách. Tu prichádzame k záležitosti rozlišovania správy tiež sa venujú tejto otázke rozlišovania a ja sa tiež budem pridržať vety, ktorú vyslovil stený poslanec Siviec v jeho správe ako zintenzívniť zväzky s tými najlepšími partnermi, aby sme mohli pozitívne ovplyvniť ďalších. Môžeme byť e, razantnejší, striktnejší pri aplikovaní rozlišovania, alebo môžeme žiadať viac. A ako by sa toto všetko dalo dosiahnuť v praxi? Teraz niečo k strednodobým cieľom susedskej politiky. Tu by som uvítal vaše pripomienky k správe veci verejných, k, ku konfliktoch, ktoré sú istým spôsobom chránené, k hospodárskej integrácii a k mobilite. Správa veci verejných. Ako je možné posilniť dialog v oblasti ľudských práv? Čím by sa posilnila posilnil súlad s európskymi štandardmi. Ako posilniť súdnu moc, aby bolo možné lepšie bojovať s korupciou? A ako posilniť občianskú spoločnosť, ktorá sa bude správať napomocne? Ako sa máme správať v konfliktných situáciách k požiadavkách partnerov, tak aby bola naša odpoveď európskejšia? Čo robiť po prijatí Lisabonskej zmluvy inak. A teraz niečo k hospodárskej integrácii. Postupné vytváranie oblastí hlbších prepojení je perspektívou aj pre východných a južných susedov. Za... Treba zabezpečiť, aby tento nástroj bol čo najlepšie prispôsobený potrebám Európskej únie aj každému tej susediacej krajiny z tej oblasti, z oblasti, ktorých, ktoré som spomínal mobilita. K tomuto treba pristupovať, podobne ako k oblasti bezpečnosti, tak aby obe strany boli výťazmi, aby nikto neprehral, a keby boli podmienky liberalizácie víz alebo celkového odstránenia víz pre tých partnerov, ktoré, ktorí sú najďalej na svojej ceste. Mali by sme nastoliť proaktívnejšie myslenie k mobilite na trhu práce? aké adekvátne nástroje a zdroje sú nevyhnutné, aby sme naše ciele zmenili na realitu. Toto je citlivá otázka pre mnohé členské štáty Európskej únie, ale otázka, ktorej sa vyhnúť nemožno. Potrebujeme odfinancovať najbližšiu finančnú vyhliadku, do ktorej spadajú aj naše politiky a veľmi rád som bol, že obe správy kolegov poslancov predpokladajú finančné zdroje pre uskutočnenie príslušných politik. Vaše námety sú pre nás vítané, nielen tie o financiách, ale aj tie námety, ako zlepšiť našu asistenciu v praxi. Vážený pán poslanec, predseda, ctení poslanci, kým skončím svoju prezentáciu, Vyjadrím sa k ministerskej konferencii, ktorá bude budúci týždeň a kedy sa stretnú všetci ministri zahraničných vecí daného regiónu, hoci toto nie je ľahká úloha. Takmer všetci naši južní partneri však nás minulý týždeň informovali, že nemôžu prísť, pretože musia ísť do Kataru na inú ministerskú konferenciu, ktorá sa týka východného Jeruzalema a preto podmienky zrejme nie sú zrele, aby bolo naše podujatie úspešné, preto sme sa ho rozhodli zrušiť. To však nebráni pokračujúcej výmene názorov ešte predtým, než si vymeníme 20. apríla komunike. Myslím si, že je vhodný čas teraz, aby som uvoľnil priestor pre vás. Počul som, že spravodajcovia sa chcú vyjadriť k práci, ktorú začali, a nie len začali, ale už aj ukončili. A čo sa týka predbežných e, tém, uznesení budeme im naďalej venovať veľkú pozornosť. Dostali sme podklady a dúfame, že naša dnešná rozprava bude plodná a poskytne nám politické krytie na ďalšie ambiciozne rozhodnutia v našej komunikácii. Ďakujem vám za pozornosť. Lei, <clears throat> auspicavamo... Veľmi pekne ďakujem, pán komisár. Ako dúfame už od samého začiatku tejto schôdze, Chystáme sa predložiť námety k európskej politike susedstva, ako v jej východnej dimenzii, tak aj k iným. A teraz odovzdám slovo pánu Siviecovi, ktorý je spravodajcom k tejto téme. Je to spletitá téma, ale poprosil by som predsa len o maximálne 4 minút prejav, pretože si chceme vymeniť názory na to, o čom hovoril komisár i vaši kolegovia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. Ďakujem, pán komisár za vaše podrobné úvodné slovo do tejto rozpravy a spôsob, akým ste štrukturovane uviedol tematiku, bol skutočne veľmi nápomocný. My sme doteraz v našom uvažovaní sa dostali k návrhu správy Ale vrátili sme sa v štruktúre troch otázok, ktorú, ktoré spomenul spravodajca, ktorú spomenul komisár vo svojom úvode a spolu s so tieňovými spravodajcami z iných politických skupín sme tiež rozmýšľali o tom, ako zjednodušiť túto zložitú úlohu. Hoci chcem hovoriť o súčasnej situácii, chcem sa obzrieť do minulosti a rozpamätať sa, ako sme e, skoncipovali susedskú politiku v roku 2004. Táto politika sa formovala v čase veľkého rozšírenia Európskej únie a bola to istým spôsobom druhá cena, strieborná medaila pre tých, ktorí možno nedosiahli všetko, čo chceli, ale chceli byť čo najbližšie. Počas 7 rokov ktoré odvtedy uplynuli, sa situácia vo svete dramaticky zmenila a mení sa aj v tejto chvíli, ako sa spolu zhovárame. Susedská politika sa rovnako mení a menia sa i potreby našich partnerov. Dovolte mi poukázať na skutočnosť, že počas spomenutých 7 rokov ohľadne našich východných partnerov bolo badať mnohé dramatické zmeny, ktoré boli pozitívne napríklad posilnenie demokracie na Ukrajine, ale i negatívne trendy, ktoré sa pozorovali v Bielorusku. Nie len, že všetko ide správnym smerom, ale niekedy pozorujeme isté slabosti a nedostatky. Nie je predmetom môjho priameho záujmu, že na severe Afriky v Magrebe sa rúti istá, istý múr, ktorý akoby chránil totalitnú moc, ale napríklad v Tunisku je tento múr už zrútený. Tieto udalosti musia byť reflektované aj v susedskej politike, aby sme vyšli v ústrety takým výzvam, výzvam, ktoré prežívajú ľudia napríklad na Ukrajine alebo v Moldavsku. Na našich pleciach spočíva veľká zodpovednosť ktorá od nás vyžaduje odvahu i zodpovednosť. A posolstvo, ktoré vysielame, musí byť vhodné nielen pre tých, ktorí národy vedú, ale aj pri, pre obyvateľov, pre ľud. Body, ktoré som zaradil do návrhu uznesenia, odražajú to, čo by sme si želali, a to je to, aby susedská politika pokračovala a v rámci východného partnerstva by sme chceli rozumným spôsobom rozlišovať a napriek tomu mať rozumnú politiku aj pre východ, aj pre juh. Problémy sú na východe i juhu podobné. Týkajú sa ľudských práv, demokracie, slobôd. Spoločnosti sa od seba líšia, ale výzvy sú podobné. Ak by sme chceli nájsť v našej správe niečo nové, v porovnaní s tým, čo priniesla história, podľa mňa je istou novinkou, že sa pokúšame priamo sa skontaktovať s predstaviteľmi danej spoločnosti, s mladými ľuďmi, s médiami, s predstaviteľmi miestnych samozpráv a s takými inštitúciami, ktoré by naše hodnoty vedeli preklopiť do jazyka, ktorému ľudia rozumejú. Centrálna vláda nevždy sa dokáže zhostiť takejto úlohy úspešne. A preto si želáme posilniť záležitosti týkajúce sa víz, bez toho, že by sme niečo urobili s vízami, je ťažké dať ľuďom do rúk moc. Je to takisto múr, ktorý by sme sa mali pokúsiť zrútiť spolu s ašpiráciami spoločnosti e, na spoločenstve ľudí, ktoré si to želajú. Ďalšia vec, ktorú spomenul komisár, je záležitosť financovania. EÚ musí jasne stanoviť, koľko peňazí mienime minút na naše hodnoty, na naše témy. To je, to je vec, ktorej sa nemožno vyhnúť. A posledná téma, ktorú mám na zozname a už sa blížim k záveru. Človek by si mal jasne uvedomiť, aké sú ašpirácie členstva v EÚ v jednotlivých krajinách. Mnohé tieto krajiny si želajú stať sa členom nášho klubu a s ponukou členstva automaticky neprichádza schopnosť poradiť si s ťažkosťami v po- politike a v hospodárstve, ktoré prídu, ak sa krajina dostane na cestu vstupu do EÚ. A teraz by som spomenul, ako sme spolu s predsedom Euronestu sa snažili priviesť Euronest do tejto diskusie, aby sa stal naozaj súčasťou, ale hoci sa nám to nepodarilo, rád by som poďakoval tieňovým spravodajcom, s ktorými som už mal do čest prehodiť pár slov. Chcel by som poďakovať e, službám komisie, ktorá, ktoré nám boli veľmi nápomocné pri spolupráci v týchto témach, ale sme iba na začiatku cesty, pretože predkladám tu vlastne návrh návrhu uznesenia, zatiaľ nemám mandát na skutočný návrh uznesenia, ale aj v tejto forme si Myslím, že iste bude užitočný pre komisára, keď bude pracovať na spomínanej revízii. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Siviec, za váš príspevok. Nasledujúcim rečníkom bude pán Salafranka, ktorý bude hovoriť na miesto spravodajcu pána Davida o južnej dimenzii susedskej politiky. Pán David tu dnes nie je a koordinátor prevezme jeho povinnosti. Bude však hovoriť aj v mene koordinátora za skupinu EPP. Pričom sa vyjadrie k tomu, čo povedal pán Siviec, máte 7 minút, ale nie viac. Ďakujem pekne, budem hovoriť stručne. Dnes som musel urobiť prácu navyše, pretože obaja spravodajcova pre južnú sféru, pán David je chorý, jeho lekár mu povedal, že to môže byť nákazlivá choroba, preto ma poprosil, aby som prezentoval jeho názory a takisto ďalší spravodajca, ktorý nemá nakazlivú chorobu, sa musel zúčastniť stretnutia výboru pre ústavné záležitosti. Preto budem hovoriť menej oboch tenivých správodajcov aj za svoju politickú skupinu. Začnem poďakovaním pánu Fulemu za to, čo ste odviedli za ostatné dva mesiace aj pre parlament, aj v tretich krajinách, aj v členských štátoch EÚ. Všetky títo aktéry sú súčasťou európskej susedskej politiky. Tieniví spravodajcovia spolupracovali a pokúšali sa do maximálnej možnej miery zabezpečiť, aby sme zosúladili prístup k, ku konkrétnym geografickým oblastiam, o, ktorým, o ktorých sme sa zhodli, že sú pre nás dôležité. Najprv sme si stanovili špecifické ciele európskej susedskej politiky v krajinách. Stanovili sme si najlepšie osvedčené praktiky a hmatateľné, dosiahnuteľné ciele aby sme mohli merať napredovanie. Vychádzame z od, na ktorých spočívajú aj naše základné zmluvy, pokúšame sa tieto hodnoty šíriť. Hodnoty, ktoré, ktorými sú predchnuté všetky naše aktivity. Aj pán David, aj aj pani Janakov sa súčasňujú e, na spolupráci medzi východnými a južnými krajinami, ktoré patria do politiky susedstva. Ale ja by som sa sústredil na južný rozmer tejto politiky. Pán predrečník povedal, že, a ja s ním súhlasím, že sa musíme sústrediť na záležitosť únie pre stredozemie. Druhý summit sa žiaľ nemohol uskutočniť a ministerský summit podobne. Pán David hovorí aj to, že by bolo oveľa lepšie sa v tejto fáze sústrediť na globálnu stratégiu a chcel by sa vyhnúť zmienke o konkrétnych krajinách. Zároveň chce zdôrazniť a otvorene povedať, aby uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prijaté a týka sa prenasledovania kresťanov, a chcel som, a chcel, aby som vám povedal, pán komisár, že úsilie venované tejto politickej oblasti nie je márne. Takisto chcel, aby sme spomenuli Tunisko a to, aká situácia tam momentálne vládne, pretože o tom budeme hlasovať v apríli. Myslel si, že odsek, ktorý teraz existuje, bude už v apríli zastaralý, pretože sa tam situácia veľmi rýchlo vyvíja a mali by sme ju aktualizovať. Som veľmi rád, že sa budeme môcť stretnúť s tenevými spravodajcami k tejto téme. Čo sa týka pani Janako, konkrétne ma poprosila, že v oceku 18, kde sa hovorí o zvýšenej rozpočtovej podpore, že to je vitálne dôležitý motivačný nástroj. Pani Ian ako hovorí, že by sme mali si stanoviť podmienky, najmä pri rozpočtovej transparentnosti, rozpočtovej kontrole a e, najnižšej možnej úrovni korupcie, najmä pri efektívnom, transparentnom vynakladaní zdrojov pre susedské krajiny EÚ. Pri východnej dimenzii má pocit, že susedská politika by mala byť nástrojom pre rozvoj riešení na rozmrazenie zmrazených konfliktov v konkrétnych geografických oblastiach, kde treba spolupracovať s ďalšími aktérmi a neformálnymi kontaktmi v oblastiach, kde tieto konflikty panujú. Dali by sme prednosť princípu susedstva a využili kancelárie osobitných vyslancov EÚ. Dnes dopoludnia sme mali v našom výbore rozpravu k tejto téme osobitných vyslancov, ktorá bola iste veľmi dôležitá a zaujímavá. A v mene naš, mojich kolegov by som vám, pán komisár, Lad, zablahoželal. Oceníme vašu prácu a sme ochotní spolupracovať s vami inými kolegami ktorí majú námety súvisiace s touto rozpravou. Ďakujem za priestor, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán podpredseda Pasku na dve, dve minúty. Ďakujem pekne. Ja by som taktiež chcel uvítať fakt, že ste k dispozícii a Naozaj, naša spolupráca je príkladná. Ja dúfam, že sa to nejako nezmení v budúcnosti. A <laughs> budeme z vás ťažiť častejšie. Ale ja chcem hovoriť o Tunisku. Ľudia považovali režim za skorumpovaný a zbavili sa ho. To sme zistili. Ale ja som nepočul tu v parlamente nič tejto situácii. Ani zo strany EÚ. A teraz e, som e, čítal, že v tlači, že sú nejaké dokumenty vo vzťahu s palestinskou e, samozprávou, poskytujeme mnohé prostriedky a ja naozaj nemám rád, keď vidím, že sme sa jedného dňa zmýlili, ale napriek tomu je zablokované, sú zablokované rozhovory na Blízkom východe ako by EÚ mohla odblokovať tieto rozhovory a aké stanovisko by sme mali zaujať v rámci týchto rozhovorov. A ak zmluva, ktorá ešte stále nie je uzavretá, ak by e, sa uzavrela, pýtam sa, či by e, to uľahčilo alebo stiažilo úlohu, ktorú by sme my mali, mohli zohrávať v rámci tohto konfliktu. Ďakujem pekne, pán Pasku. Teraz pán Brantner na dve minúty. Pani Brantner, stručne zareagujem na niektoré vaše slova. Tu som. Dve pripomienky. Vy ste si pýtali na občianskú spoločnosť a na eh, podporu demokracie a ľudských práv. Máte pravdu, keď hovoríte, že potrebujem viac prostriedkov, hlavne pre európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, pretože to je silný nástroj, ktorý podporuje aj e, občianskú spoločnosť bez súhlasu vlády a to sme videli v Severnej Afrike. To naozaj potrebujeme. Možno o tom budeme hovoriť ešte neskôr, ale podľa mňa naozaj musíme e, žiadať viac prostriedkov a možno, že ubrať peniaze z iných oblastí, pretože nezískame celkovo viac prostriedkov, musíme byť realisti, ale musíme si stanoviť nové priority. A toto by mala byť jedna z tých priorit, podľa mňa. Takže možno, že dať viac, ale nastaviť iné priority. Možno, že by sme mohli zredukovať priamu rozpočtovú podporu možno, že aspoň nie tak, ako je to teraz e, v Stretnej Ázii, kde to nesúvisí priamo s projektami, ale je to všeobecné a nie je žiadna e, externá kontrola mimo vládok. A musí to ísť ruka v ruke, vždy tá priama rozpočtová podpora s kontrolou. Ďakujem pekne, pani Brantner. Teraz pán Zala na dve minúty. Thank you, dear colleague. Uh... Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ja zareagujem na správu pána Šivieca a potom sa obrátim s otázkou na pána komisára. E, nechcem kritizovať e, spravodajcu. Naopak myslím si, že vypracoval veľmi bohatú správu a preto iba dve stručné pripomienky. Plne súhlasím so spravodajcom, že potrebujeme jasné rozlíšenie podľa toho, ako daná krajina napreduje a preto e, tí najlepší by mali byť konkrétne odmenení EÚ v oblasti obchodu víz alebo politického dialógu a myslím si, že tu je dôležité možno, že e, vypichnúť napríklad Moldavsko v tejto správe pretože je to naozaj e, úspech e, z posledných rokov a treba to odmeniť. Po druhé, niečo, čo je pre mňa problematické, a síce, že v správe sa vôbec nehovorí o Rusku. Myslím, že e, Rusko je dôležité v tomto partnerstve a dôležitým hráčom vo vzťahu s partnerskými krajinami a taktiež vieme, že od začiatku Moskva bola e, kritická a skeptická voči tejto iniciatíve východného partnerstva, ale postoj Ruska sa zmenil a viete, že Rusko je teraz e, súčasťou priateľov tohto partnerstva. Je to neformálna skupina krajín. Mali by sme využiť túto možnosť na to, aby sme Rusko vyzvali k účasti na tomto východnom partnerstve na jednotlivých e, projektoch. E, väčšia účasť Ruska by zvýšila nielen dôveryhodnosť východného partnerstva v očiach našich partnerov, ale bude to mať aj pozitívny vplyv na naše bilaterálne vzťahy. Myslím si, že Rusko si zaslúži zmienku v tejto správe a možno je to aj otázka na pána komisára. Ďakujem pekne, pán Zala. Ospravedlňujem sa, pán Tanok mal dostať slovo, ale bol som trošku e, rozptýlený. Vy ste koordinátor. Ja som bol dokonca dvakrát spravodajcom počas predchádzajúceho obdobia. Mali sme jedného jediného e, spravodajcu, potom dvoch e, spoluspravodajcov a to svedčí o tom, že čím ďalej, tým viac si v parlamente a na komisii uvedomujeme, že eh, Jordánsko a mm, Gruzínsko napríklad nemajú veľa spoločného. Jordánsko nemá ani hranice z EÚ, dokonca ani hranice s kandidátskou krajinou. A preto napríklad Kazachstan by mohol byť súčasťou eh, tejto, tohto partnerstva to som obhajoval. Ale sme tu, máme takúto štruktúru a veľa sa toho nezmenilo od roku 2006. Ukrajina ešte stále nie je ani len potenciálnou kandidátskou krajinou, ktorá na rozdiel od Albánska, napriek tomu, že sú zabíjani eh, manifestujúci na, na uliciach, ani Moldavsko nie je kandidátskou krajinou a e, myslím, že Ukrajina s Janukovičom dokonca robí e, kroky vzad e, zmrazené, konflikty sú naďalej zmrazené, možno e, okrem azerbajdžanského konfliktu a e, vo vzťahu s náhorným Karabachom. Ale potom Lukašenko je stále diktátor, Euronest, o tom som hovoril v mojej správe, to ešte stále nefunguje a Gruzínsko to je asi e, najlepšie hospodárstvo, najtransparentnejšia krajina, to ešte stále e, je č, čím ďalej tým viac okupovanejšie Ruskom. Potom e, západná Sahara, naďalej nevyriešený problém a kresťania sú e, stále stíhaní, prenasledovaní pardon, v Egypte, dokonca aj na palestinskom území. Takže e, je to do, skôr depresívny e, obraz, ale napriek tomu vám želám veľa úspechov vo vašich snahách, pán komisár. Ďakujem pekne, pán Tanok. Teraz pán Protasievič, predseda delegácie pre vzťahy s Bieloruskom. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, najskôr zablahoželám obidvom spravodajcom. Blahoželám hlavne môjmu polskému kolegovi, aj keď je z inej politickej rodiny. Vypracoval správu, ktorá je bližšie môjim záujmom. chcem mu zablahožovať hlavne k tomu, že e, zobral do úvahy váhu občianskej spoločnosti a zdôrazňuje taktiež, že občianská spoločnosť by mala byť e, partnerom EÚ No a otázky, ktoré nastolil pán komisár a prepracovanie, prehodnotenie a potom to, čo povedal pán Šiviec, e, perspektíva členstva. My často sme obviňovaní, že používame dvojaký meter vo vzťahu s našimi e, susedmi, tak na severe ako aj, pardon, tak na juhu ako na východe. E, s niektorými sa zaobchádza ako so susedami, ale e, s, nie, s druhými, podľa toho, aké reformy očakávame. Ale perspektíva môže byť naozaj motiváciou nielen k hospodárskym výkonom. Ďakujem pekne. Pani Bostoná, spravodajkynia pre Albánsko a 1. februára chceme rozpravu na AFETE o situácii v Albánsku. Ďakujem pekne. Budem sa pýtať na Albánsko, pretože je to naozaj mimoriadne aktuálna otázka. Vy ste e, asi tou najinformovanejšou osobou Minulý piatok konečne e, začal e, dialog, ale strelbou v Tyrane a to by nás všetkých malo znepokojovať. Niekoľko mesiacov ste sa snažili uľahčiť dialog medzi dvoma stranami a nájsť riešenie, dostať sa zo slepej uličky, ktorej sa nachádza Tyrana už viac ako dva roky. Vy ste mali e, taktiež e, vzťahy s Európskym parlamentom, hlavne s dvoma najväčšími frakciami, teda ľudovcami a socialistami. No a tieto dve strany sa snažili mm, byť nápomocní, ale bez nejakých veľkých výsledkov. Ako sa staviate k situácii v Albánsku, ako sa vyhnúť explózii a čo, ak nenájdeme riešenie? Ďakujem pekne, pán Bostináru, pán Vajgor na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcom a ostatným, ale stručne chcem povedať nasledovne. Južný rozmer európskej susedskej politiky je zatienený nevriešenými problémami v tejto oblasti. Hovoríme o Stredomorskej únii, ale tá je úplne nefungujúca a my sa dostávame do závozu v rozhovoroch medzi e, dvoma stranami blízkovýchodného konfliktu a všetci vedia, že to nikam nevedie. Takže, pán komisár, všetky tieto pekné dokumenty závisia od toho, či budeme schopní alebo nie vyriešiť niektoré problémy. Bez toho totiž to sa takéto iniciatívy nezrealizujú. Dnes som počul, že generálny tajomník Stredomorskej únie odstúpil a ja som sa divil, že to vôbec prijal. Je to 42-ročný muž, je to skôr práca pre niekoho v mojom veku alebo pre niekoho tesne pred dôchodkom. On ani neuviedol dôvody, prečo odchádza, ale ja rozumiem, že je frustrovaný, pretože je to naozaj ochromený káčer táto únia. Podporujem predrečníkov, ak nevyriešime tieto palčivé problémy a teraz máme nové problémy deň za dňom, tak potom všetky tieto projekty sú márne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šulc, na dve minúty. Pán komisár, ja sa vám chcem poďakovať za úzke e, kontakty s našim výborom. Máme príležitosť e, naozaj okamžite hovoriť o aktuálnych otázkach. Boli ste aj na mimoriadnom zasadnutí výboru, keď bol medzi nami zastupca e, bieloruskej opozície a často sa hovorilo o e, pozastavení tohto partnerstva smerom na východ. Aký máte vy k tomu názor, aký je súčasný stav, hlavne vo vzťahu s Bieloruskom, čo sme dosiahli a pozastavenie je naozaj nástroj na e, vyvíjanie politického tlaku? A ešte jedna otázka, ktorá vyvstáva e, pýtal som sa mm, fan Rompuja, či by nebolo vhodné, podobne ako pri Západoafrickej únii, aby on a predseda komisie Barroso a vysoká predstaviteľka Eštonova e, vycestovali do Minska a e, jasne povedali Lukašenkovi, aké sú požiadavky EÚ. A on si myslí, že nevycestovať e, zatiaľ a možno bude dobrý summit v Budapešti, aby sa o týchto témach hovorili je zákaz vycestovania pre Lukašenka, ale e, túto situáciu sme už e, mali a on jednoducho neprišiel na takéto rozhovory, ako to bude na, tri, na konferencii ministrov 31. januára. Možno, že v Budapešti by sa Lukašenko mal vyjadriť k e, situácii počas a po voľbách, naozaj sa snažiť o kritický dialog a až potom možno nastoliť prísnejšie sankcie. Ďakujem pekne, pán Šulc. Teraz e, pán obios pani Obiols. Predsa len pán Obiols. Tri stručné pripomienky. Už veľa rokov na zasadnutiach socialistov opakujeme, že je dôležité mať rovnováhu medzi e, južným a východným rozmerom. Naozaj sme spokojní s prístupom Maria Davida, ale ja využijem prítomnosť pána komisára a Chcem e, zdôrazniť, že celkový obraz e, Stredomoria svedčí dramaticky o potrebných prioritách. Že treba vyvážiť zdroje, ale mať aj politickú vôľu od e, Libie po Tunisko, e, Blízky stredný východ, potom znepokojujúca situácia v Egypte. Je to situácia, ktorá sa rýchlo mení. E, príčiny sú rozdielne, ale všade je hospodárska a sociálna kríza. A tieto e, zdroje, príčiny sú rovnaké. Tunisko. To by naozaj mal byť úspešný príklad demokratického e, procesu a e, úloha EÚ je dôležitá. Naozaj treba vytvoriť task force európskych inštitúcií s cieľom zaručiť skutočný príspevok EÚ v tomto demografickom, eh, v tomto prechode eh, na demokraciu. No a ešte rýchle. Ďalšia pripomienka, tak ako povedal kolega Weigl. Počuli sme, že generálny tajomník pre Stredomorskú úniu odstúpil a to je taktiež uh, jasným e, dôkazom toho, že to nefunguje a potrebujeme vysvetlenia. Aké sú vzťahy medzi Stredomorskou úniou a európskymi nástrojmi a e, európskou politikou, e, susedskou politikou. A to musí byť vyjasnené, to je čím ďalej, tým jasnejšie. Ďakujem pekne, pán Obiols. Kolegovia, ja chcem pripomenúť, že čo sa týka Tuniska, tu po e, diskusii o susedstve ešte vystúpi pán komisár a vy sa potom budete môcť vyjadriť. Takže k Tunisku sa prosím vyjadrite až po pánovi komisárovi. Ďalší kolega pán Pancéry. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať komisárovi, ktorý naozaj je k dispozícii vždy, keď s ním chceme diskutovať. Hovorí sa, že Európa je pevnosť, že trpí kvôli rozšíreniu a hospodárskej a finančnej kríze No a že v dôsledku tejto krízy trpí aj susedská politika. Neviem, či s týmto súhlasíme, ale ak áno, možno by bolo dobre prehodnotiť politiku e, susedstva, pretože mm, možno, že narazila na svoje hranice. Kvôli tomu je možno aj naša politika smerom na východ oslabená a ťažko sa a potom uplatňujú podmienky e, alebo kritéria podmienečnosti, ak im máme poskytnúť prostriedky za predpokladu, že rozvinú svoju demokraciu, tak to jasne nebudeme môcť spraviť. táto politika e, je nástroj a my musíme sa jasne rozhodnúť. Stredomori. Jednoducho treba to jasne oddeliť od blízkovýchodného konfliktu. Tá situácia je totiž to veľmi zlo, zložitá a ak to bude e, spájané s touto úniou, tak bude ťažká spolupráca s týmito krajinami. E, tie situácie sú veľmi odlišné, aj tie podmienky. A potom musíme si zvoliť isté priority a mali by sme mať e, nový politický prístup. A preto musíme zamerať tieto nové politiky susedstva na ľudí. Nie je to akási floskula z mojej strany, ale naozaj jadrom pozornosti musia byť ľudia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Panceri. Pán Gomez to uzavrie. Pani Gomez, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za to, že je disponibilný. Je tu mandát pre Líbiu a mňa, mňa to zarazilo, pretože to vyzeralo tak, ako keby e, členovia rady žili na inej planete, ako keby e, išlo o krajinu, ktorá zdieľa naše hodnoty e, v oblasti demokracie, ľudských práv, právneho štátu. Vy ste povedali, že všetci aktéry zdôraznili tento prvok v rámci politiky susedstva ale musíme uznať, že nespolupracujeme s partnermi, ktorí majú rovnaké vnímanie a vôľu ako my vzťahu s týmito jadrovými hodnotami. Postup z dola náhor sa navrhuje v obidvoch správach, tak v správe pána Šivieca, ako aj v správe Maria Davida. A musíme sa zamerať na občianskú spoločnosť, na posilnenie uh, inštitúcií, ktoré môžu nastoliť zmenu. Musíme sa poučiť e, na príklade Tuniska musíme podporovať ľudí, nie diktátorov. Musíme samozrejme mať nejaké vzťahy s vládami, pretože ak by sme v týchto krajinách nemohli, nemohli pôsobiť, ale musíme byť rozumní a e, dávať peniaze na programy, ktoré podporujú ľudí, súdnictvo, slobodnú e, tlač, ženy, občianskú spoločnosť. Ženy naozaj sú e, veľmi dôležité a často ide o islamské spoločnosti a to je krok k demokratizácii. A potom sú tu ešte aj e, kresťania. Musíme dosiahnuť pokrok a všetko to ide ruka v ruke. E, ich rozvoj, naša bezpečnosť, tak pri energii, klimatických zmenách, vode, E, zamestnanosť mladých, to zamestnáva nás ako aj ich. EÚ sa nemôže naďalej tváriť, že nemá e, názor na západnú Saharu, pretože tento konflikt vlastne bráni e, politickému a hospodárskemu rozvoju a integrácii Maroka a Alžírska. Pán komisár, ja sa vás pýtam, či chcete, aby sa Tunisko zodpovedalo, pardon, Maroko zodpovedalo za vynakladanie prostriedkov na západnej Sahare? A možno, že by ste sa mohli vyjadriť aj na dopad toho, čo sa deje v Tunisku na demokratizáciu. Ďakujem pekne. Teraz dostane pán komisár druhýkrát slovo. Vy ste si vypočili viacero vystúpení, viacero otázok odznelo, takže prosím stručne a čo najúplnejšie. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade niekoľko všeobecných pripomienok a potom no, možno konkrétnejšie. Ja si cením túto rozpravu, pretože to nie sú iba otázky a odpovede to, čo vy poviete, je pre mňa naozaj mimoriadne dôležité. Poprvé, politika susedstva musí naozaj byť nástrojom e, partnerstva s spoločnosťami, nie len s úradmi alebo niektorými e, predstaviteľmi e, úradov. Po druhé, Mm, po revízii potrebujeme, aby táto politika susedstva odrkadlovala eh, pokrok eh, kvôli Lisabonskej zmluve a taktiež musí to byť eh, spôsob, ktorý umožní lepšie odlíšiť juh od východu a v rámci a ešte po tretie, mne by to eh, taktiež pomohlo mm, nájsť rovnováhu, aby som na jednej strane mohol byť eh, konzistentný, ale aj flexibilný, aby eh, som mohol účinne reagovať. V závislosti od potrieb jednotlivých spoločností, o ktorých som hovoril. No a ešte jedna pripomienka. Táto politika je partnerstvom, ktorý vychádza z hodnôt a zásad demokracie ľudských práv. A zároveň a ospravedlňujem sa, že možno zneužijem alebo prekrútim nasledujúce slova, ale e, politika e, susedstva to nie je Nobelová cena za dobré správanie. Je to program, je to záväzok z našej strany. Záväzok, že pomôžeme našim partnerom, našim susedom pri realizácii reforiem a spraviť to takým spôsobom, aby z toho ťažila iba časť spoločnosti, ale aby to bolo prospešné pre všetkých. A taktiež e, pamätajte na to, že vonku je veľká konkurencia. Naše hodnoty, e, naša, náš spôsob riadenia nie je jediný a nepriťahuje e, jednomyselne pozornosť našich partnerov. Na to musíme pamätať. Ešte posledná všeobecná pripomienka. Pán predseda, ja toto beriem ako začiatok ďalšej fázy eh, našich výmen v rámci tejto revízie. Vymieňame si myšlienky, diskutujeme, ale ja dúfam, že v tom budeme pokračovať. Teraz konkrétnejšie Stredomorská únia, pán Salafranka, pán Weigl, pán Céry. Súhlasím s vašimi obavami. Ja naozaj ľutujem, že generálny tajomník dnes podal svoju demisiu. Ja som s ním ešte dnes nemohol hovoriť, ale spravím to čo najskôr. Ja som bol v Barcelóne pri e, inaugurácii sekretariátu a my sme mali spoločnú ambíciu pre tento sekretariát, ale ja taktiež môžem pochopiť jeho e, nedávnu frustráciu. Venoval tomu veľké úsilie. Ale je to tak, že e, druhý pokus o summit zlyhal a my sme e, prišli o elán a, a o politické líderstvo. A keď sa pýtate, kto financuje sekretariát, koľko členských krajín, tak e, odpovedie je e, jedna jediná. Žiadna členská krajina financuje. Komisia sekretariát. A to preto naozaj potrebujeme politický elán. Musíme vyriešiť otázku spolupredsedníctva, hlavne zo strany EÚ. Musíme spraviť všetko, čo bude v našich silách. Nemôžeme sa jednoducho obrátiť z eh, Blízkému východu chrbtom to nie je obmedzujúce pre Stredomorskú úniu. Blízky východ jednoducho tu je. My potrebujeme e, skôr skombinovať komunitárny a medzikomunitný prístup. A jednoducho zabezpečiť, aby sa tento vírus nedotýkal čo najväčšieho počtu politík. Musíme sa zamerať na sektorovú spoluprácu. Tu by sa ministri mohli schádzať a dospieť ku konkrétnym záverom. A ešte jedna otázka, ktorá s tým e, súvisí. Pán pásku vy ste sa e, pýtali, ale ja myslím, že by ste sa mali obrátiť na vysokú predstaviteľku ktorá ako jediná vám môže odpovedať, ale ja som bol v tejto oblasti. A navštívil som tak okupované územia ako Izrael. A ja čo najlepšie využívam nástroje spoločenstva. Potom kolegyňa Brantner, otázka peňazí. Áno, aj nie. Úplne s vami súhlasím v tom, že nie je nutne viac, ale inteligentnejšie použitie peňazí. Ja by som dokonca povedal, že musíme byť pružnejší pri používaní peňazí, pretože možno, že ich nepotrebujem v programe A, ale v programe B. A potom sa treba pozrieť na Tunisko. Máme program na pomoc s reformou súdnictva, potom plán na rok 2013, ale musí to byť už koncom 2011, 2012, takže flexibilita. Ale myslím si, že keď budeme ambicioznejší, tak potrebujeme aj viac prostriedkov, napríklad hospodárska integrácia, e, táto hĺbková dohoda. Ja som, som to vyjadrila aj na pôde tohto výboru už viackrát, a síce, že ide o ambiciózny program, ktorý partnerom umožňuje priblížiť sa našej legislatíve a zaviazať sa k naozaj hĺbkovej zmene, čo stojí. Aj keď teda sme e, seriózne, chceme, aby to spravili, aby boli pomaly súčasťou integrovaného trhu, tak potom potrebujeme e, nájsť e, formu podpory. Ja nehovorím iba o peniazoch. Oni toto ešte robia hlavne pre svoj prospech. Prečo by sme jednoducho nepovedali, že takéto sú možnosti, ale je to vo vašich rukách. A hlavne, ak nebudú ako stimul na konci možnosti pristúpenia. Takže áno, uvedomujem si to, čo ste vypovedali o peniazoch, ale musíme myslieť aj na všetko toto. A naozaj súhlasím s tým, čo ste povedali o priamej rozpočtovej podpore. Pán Zala. Rusko. Myslím, že je na čase hovoriť so susedmi našich susedov a tá skupina, o ktorej ste jej hovorili, to už nie sú priatelia východného partnerstva, teda už sa to tak nenazýva. Je to koordinačná informačná skupina a myslím, že treba myslieť na to, že Rusko od konca minulého roka už nechce byť eh, plným členom tohto, tejto skupiny, ale iba pozorovateľom. Also... To sa však netýka iba Ruska, týka sa to aj ďalších dôležitých e, aktérov v tejto politickej oblasti. E, vážny pán poslanec Tenok, e, dúfam, že keď o 4 roky sa k tomu budete vyjadrovať, že budete väčším optimistom ako dnes. A súhlasím e, s vami do istej miery s tou vašou frustráciou, ale myslím, že je potrebné tiež povedať, aké výzvy pretrvávajú v oblasti, o ktorej ste hovorili. A či by bolo teraz napríklad e, priateľné e, nemať toto východné partnerstvo a to významné úsilie priblížiť týchto partnerov bližšie k Európskej únii, aká bola situácia potom. Ďalej otázka poslanca Viktora Bostiaru, ktorá sa týkala Albánska. Ako iste viete, vyslanec Katie Ashtonovej je práve teraz v Albánsku. E, my sme boli svedkami e, pokračovania e, politickej slepej uličky. Dúfam, že sa mýlim v tom, že už tu nejde o hlasovacie lístky a samotné voľby. Už tu ide skôr o, o mnoho dôležitejšie veci. Dúfam, že vedúce sily na oboch stranách si uvedomia, aké dôsledky Ehm, majú ich e, snahy o pokračovanie a preťahovanie aj za rámec e, súčasného rozsahu a a dúfam, že si uvedomia, e, že ich počínanie je na úkor záujmov Albánska a občanov Albánska. Zaslali sme list ešte niekoľko dní pred e, touto demonstráciou, e, pri ktorej žiaľ e, niektorí prišli aj o život. To je nám veľmi ľúto. A rázne to odsudzujeme. Zaslali sme teda list albánskej vláde, kde sa vyjadrujeme k témam, ktoré sa vzťahujú a ktoré pochádzajú zo správy o pokroku v oblasti rozširovania. A tam spomíname, že je potrebné vyvinúť úsilie na to, aby sa riešili problémy Mm, v májových komunálnych volieb, teda to sú prosím ďalšie voľby v blízkej budúcnosti. A okrem toho tam zvorazňujeme, že bez vyriešenia e, tej politickej stopy uličky sa nepodarí dosiahnuť pokrok ani v, vo výhľadkách e, na členstvo v EÚ, ale čo je ešte mnoho horšie, má to veľmi priamy dopad, negatívny dopad na život bežných ľudí v Albánsku. A dokonca som zašla ešte o niečo ďalej, ako zvyčajne zachádzam a spomenul som v tomto liste aj krokodíliu večeru z júna minulého roka a pripomenul som, že sme v kontakte s ehm, vodcami dvoch najväčších politických rodín v Albánsku a že sme neustále ochotní im pomáhať ak obe tieto strany budú ochotné prijať našu pomoc a, a ak nebudú schopné prekonať tú poslednú prekážku v procese hľadania politického riešenia. Podľa mňa e, v tejto chvíli je dôležité, e, aby pán Lačák nielen mal podporu všetkých inštitúcií, teda ako zástupca ako vyslaneckej Krieštenovej, ale tiež je dôležité, aby všetky inštitúcie, ja som hovorila aj s generálnym tajomníkom Rady Európy, aby e, taktiež spolupracovníci generálneho tajomníka NATO a e, tiež krajiny alebo aj medzinárodné organizácie, napríklad OBSE, aby sme všetci konali jednotie, aby sme boli zjednotení, pokiaľ ide o naše posolstva adresené Albánsku. Pán predseda, viem, že už nemáme veľa času, ale musím to predsa spomenúť ešte niekoľko dôležitých bodov. Pokiaľ ide o pozastavenie členstva vo východnom partnerstve pre Bielorusko, Um, ehm, už, uh, e, skutočnosť, že Bielorusko nie je súčasťou bilaterálneho rozmeru, že nemá um, prospech zo všetkých dimenzií e, východného partnerstva, už sám o sebe je cenou, ktorú Bielorusko platí za to, že nevykonáva dostatočné úsilie, ktoré by bolo e, založené na hodnotách, ktoré presadzujeme. Viete, že ešte pred voľbami v Bielorusku sme, zamýšľ, sme sa zamýšľali nad ponukou bilaterálneho rámca, politického rámca v Bielorusku aby sme teda e, na bilaterálnej úrovni riešili politické otázky, ale už táto ponuka nie je aktuálna. A už teraz sa teším e, na stretnutie s ministrom zahraničných vecí, aby sme na budúci rokovali aj o týchto témach, aj o iných témach. E, budeme sa venovať celému spektru týchto otázkov, otázok a taktiež sa budeme venovať stimulom a tiež potrebám občianskej spoločnosti a demokratických síl v Bielorusku. Tá Viacrozmerná stránka východného partnerstva sa týka technickej a finančnej pomoci krajinám vo východnom partnerstve. Nemyslím si, že politika prázdnej stoličky v tomto zmysle je nejakým spôsobom užitočná. Okrem toho je podľa mňa dôležité venovať sa tejto otázky Bieloruska nielen v rámci vzťahov EU-Bielorusko, ale aj v regionálnom kontexte musíme tiež rokovať s našimi partnermi, ako oni vnímajú toto dianie od 19. decembra. A týmto sa dostávam k záveru, e, pokiaľ ide o chránené konflikty myslím, že ak by sme boli čoraz aktívnejší v takýchto situáciách, myslím, že to by bol najlepší postup nielen na to, aby sme presadzovali cieľ, o ktoré nám ide, ale aby sme tiež využili všetky možnosti, ktoré nám ponúka Lisabonská zmluva. Ďakujem pekne, pán predseda. <coughs> Grazie, eh, commissario Fiul è stato molto efficace, il tempo purtroppo non, non ci ha consentito. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne za to, že ste sa snažili odpovedať na všetky otázky. Žiaľ, nemali sme dostatok času. Ehm, museli ste obmedziť svoje vystúpenie, pretože eh, toho času je naozaj málo. Ja nechcem stráčať už žiadny čas eh, a okamžite prejdeme k ďalšiemu bodu na programe a hneď dávam slovo eh, prvému rečníkovi v otázke situácie v Tunisku máme už iba 10 až 15 minút maximálne aj pre vystúpenie vás, pán komisár, aj pre pripomienky, teda maximálne 10 minút e, z vašej strany a 10 minút pre diskusiu, hovorí pán predseda. Ďakujem. Je skutočne nesplniteľná úloha to, čo od mňa žiadate. Ja nebudem krátiť svoje vystúpenie. Uh, uh, Predsa prečítam, čo mám pripravené a minulý týždeň sme sa stretli s viacerými z vás v pléne. Ja som sa snažil zapracovať do svojho vystúpenia niektoré vyjadrenia, ktoré tam zazneli v rozprave v pléne. Pán predseda, vážený poslanci Tunisko prechádza teraz e, obrovským zvratom vo svojich dedinách. Je na ceste e, k skutočnej demokracii v priebehu niekoľkých dní. Bývalý prezident Benali odišiel z krajiny, utekol z krajiny a politická strana OECD teraz práve E, prechádza procesom mm, rozpúšťania politického výboru a bola vymenovaná dočasná vláda, ktorá obsahuje, ktorá pozostáva členov bývalej opozície. Bol vymenovaný minister pre všetkých politických väzňov a bola e, zaručená sloboda médií. E, taktiež boli zrušené zákazy pre činnosť organizácií, ktoré sa zaberajú obhajov ľudských práv. Okrem toho bola vymenovaná aj komisia ktorá má na starosti e, prekladať návrhy možných politických zmien a tiež je poverená a tiež boli vymenované e, vyšetrovacie komisie, ktoré sa budú e, venovať jednak násiliu a jednak korupcii. To sú skutočne veľmi extrémne vývoja. a my ich veľmi mm, oceňujeme. Sme veľmi radi, že konečne občania Tuniska majú možnosť zažiť zmenu Tunisko je však ešte iba v úvode e, svojej e, premeny. Nová prechodná vláda ešte stále e, musí získať širokú verejnú podporu. Tuniské orgány by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby získali verejnú dôveru a aby vytvorili čo najväčšiu mieru stability v tomto prechodnom období. Tunisko musí opäť e, rozbehnúť svoje hospodárstvo čo najskôr a taktiež musí vytvoriť stabilné podmienky, v ktorých plánované e, voľby bude možné pripraviť čo najrychlejšie a e, v slode s riadnym postupom. Ale musím povedať otvorene, v týchto nelahkých časoch Európska únia plne podporuje občanov Tuniska. Vysoká predstaviteľka a aj ja sme už prednesli viacero vyhlásení, v ktorých vyjadrujeme podporu Tunisku a ochotu pomôcť. Máme vyslaných pracovníkov z eh, SVČ, eh, ktorí sú priamo na mieste v Tunisku a budú sa stretávať s zástupcami troch komisií a tiež s zástupcami eh, občianskej spoločnosti a taktiež s členmi opozície. Ďalším krokom z našej strany bude návšteva na politickej úrovni ktorú e, plánujeme čo najskôr, len čo budú vhodné podmienky pre takúto návštevu. Na budúci pondelok rada bude rokovať o Tunisku a Európsky parlament taktiež vyjadril svoju podporu týmto krokom na poslednej plenárnej schôdzi, ktorej som sa zúčastnil. Okrem toho si uvedomujeme, že Európsky parlament a jeho delegácia vycestuje do Tuniska onedlho a to chcem taktiež oceniť Európsky parlament a jeho výbory, taktiež politické strany na európskej medzinárodnej úrovni zohrávajú veľmi významnú úlohu e, v tom, aby prispeli k inštitucionálnemu posilneniu svojich tunických proťažkov a k posilneniu a zvýšeniu bezpečnosti v celom tomto prostredí. Ďalšie opatrenia, ktoré príjme dočasná vláda v Tunisku, sú krokmi na správnej ceste a chceme vyzvať tuniské orgány, aby v plnej miere implementovali nové záväzky o um, riadení krajiny, aby sa dodržiavali princípy právneho štátu a tiež, aby sa dodržiavali základné slobody, ako aj aby sa naplňali sociálne a hospodárske reformy. Európska únia je ochotná podporovať tento um, proces eh, a taktiež chce pomôcť v organizácii eh, slobodných, transparentných eh, všeobecných volieb, len čo sa splní všetky potrebné podmienky. Sme ochotní pomôcť všetky, poskytnúť všetky druhy pomoci, ktoré Tunisko bude potrebovať tak, aby bolo možné pripraviť a zorganizovať voľby. Okrem toho zvažujeme aj ďalšie formy pomoci, ďalšie opatrenia, ktoré by sme mohli prijať, aby sme pomohli v tomto prechodnom období, e, pokiaľ ide o zákaz cestovania pre e, osoby, to chceme zrevidovať v spolupráci s tuneckými orgánmi. Taktiež e, sa chceme snažiť splňať potreby obyvateľstva v Tunisku. Chceme sa sústraďovať na celý tento transformný proces, ktorý častočne poznáme vlastnej skúsenosti aj v tej časti Európy, z ktorej ja pochádzam. Chceme, aby sa krajina prispôsobila novej situácii. Európska únia chce podporovať občianskú spoločnosť Tunisku a, a tak to robila aj za predchádzajúceho režimu a využívala aj nástroje ako napríklad Európska iniciatíva pre ľudské práva a demokraciu a taktiež naše programy eh, pre štátnych eh, aktérov eh, je teraz priestor pre ďalšie kroky eh, formou našich programov a nových partnerstiev medzi politickými stranami, nadáciami a na iných úrovniach. Ja to vnímam ako jeden z najlepších spôsobov, ako investovať do budúcnosti Tuniska a tiež ako stabilizovať demokraciu Tuniska čo najrychlejšie. A pokiaľ ide o posilnený štatút, Európska únia je ochotná e, v správnom čase opätovne začať rokovania na novej báze, e, len čo bude e, len čo sa ujme funkcie nová demokraticky zvolená vláda a len čo sa situácia prispôsobí novým okolnostiam. Vždy sme sa domnievali, že tento posilnenie štátu znamená väčšie záväzky vo všetkých oblastiach, aj v oblasti demokracie, aj v oblasti ľudských práv. Európska únia taktiež e, vynaloží všetko potrebné úsilie, aby podporila Tunisko v riešení problémov, ktoré táto krajina pred sebou ešte má, najmä pokiaľ ide o riešenie sociálnych a hospodárskych problémov, ktoré sú jadrom všetkých e, problémov za predchádzajúceho režimu. E, nezamestnanosť, najmä v radoch mladých a absolventov, ďalej chudoba, nedostatok e, rozvoja v mnohých regiónoch krajiny. E, toto všetko sú problémy, na ktoré musia okamžite tuniské orgány reagovať. V tomto kontexte je nevyhnutné otvoriť tuniské hospodárstvo a uľahčiť e, súkromné investície, ďalej bojovať proti korupcii, a zaviesť také mechanizmy, ktoré budú zamerané na podporu hospodárskeho rastu. Toto sú nevyhnutné a veľmi naliehavé reformy. V minulosti Európska únia pomohla svojou podporou v týchto oblastiach a, sme ochotní opätovne e, sa tomuto venovať sa spolupráci s novozvolenou vládou. Tunisko je významným partnerom pre Európsku úniu. Um, veľmi nám záleží na stabilnom a prosperujúcom Tunisku. Tak sa nám totižto podarí e, rozvíjať vzájomne prospešnú spoluprácu, ktorá bude založená na spoločných e, hodnotách a záujmoch. Vzťahy medzi našimi spoločnosťami. musia byť základom tejto spolupráce. Nemôžeme e, len stavať na pozitívne skúsenosti z minulosti, ale musíme sa snažiť aj nové pozitívne skúsenosti. Budeme sa zo všetkých síl snažiť podporovať E, rodiacu sa demokraciu v Tunisku, z ktorej sa môže stať model a vzor pre všetky národy v Magrebe, pre celý arabský svet a pre nás všetkých. Grazie, komisario. E, Ďakujem, pán komisár. Teraz by sme prešli k rozprave. Hlási sa pán Salafranka, má dve minúty. Ďakujem pekne za slovo slova komisára sú naozaj uistujúce vo svetle rozpravy, ktoré, ktoré sme viedli na plenárke. Čo sa týka procesu prechodu, treba zabezpečiť slobodné a demokratické voľby a to, aby verejné ustanovy znekonali transparentne, aby vznikli z dola politické strany, aby sa nastolila súdna moc, ktorá bude konať efektívne a nezávisle. Predseda Myslím si, že by sme sa mali poučiť, vyvodiť lekciu z týchto chýb, ktoré sme urobili doteraz v susedskej politike a nevždy preto, že by sme zle vynaložili finančné prostriedky. Nie vždy sa dajú výsledky dosiahnuť len peniazmi, najmä také, na ktoré ašpirujeme my. Hovorilo sa tu o založení pracovnej skupiny, ktorá by mohla zmobilizovať všetky prostriedky EÚ a zosúľadiť ich O tomto by sme sa mohli zhodnúť so všetkými politickými skupinami pri príjmaní uznesenia. Vážený pán komisár, to, že ste ochotní k nám prísť, veľmi oceňujeme. Držíme vám palce vo vašich úsiliach. Parlament zostaví ad hoc delegáciu a takisto vysoká predstaviteľka si uvedomuje, a sme tomu radi, že Európska únia nesmie zlyhať, že slobody, ktoré sa rodia medzi tuniským ľudom, musíme podporiť. Je to oblasť, ktorá je pre nás životne dôležitá pri stabilite Európskej únie ako celku. Ďakujem za priestor. Ďakujeme vám, pán Salafranka. Slovo má pán Obius na dve minúty. Vážený pán komisár, vaša prezentácia bola úžasná. Nedá sa k tomu nič dodať je to hlas Európy a ten chceme počuť v tomto parlamente. Žiaľ. Vnímanie ľudu Tuniska, to ako oni vnímajú úlohu Európy za ostatné týždne, to nebolo veľmi pozitívne, musím povedať ani uspokojivé pre nás, ale možno v Európskom parlamente bude možné, aby sme niečo, čo, na čom už budujeme v Európskom parlamente a na čom pracuje komisia, spojiť a vyjasniť, že Európa má isté tzv. mekké právomoci, môže pôsobiť svojou mekou silou, že má kontakty s obajcami ľudských práv v Tunisku, s predstaviteľmi tuniskej demokracie, novinármi a predstaviteľmi občianskej spoločnosti v tejto krajine. Zásluhy a výsledky prechodného obdobia, ktoré by mali naozaj byť príkladné, by mali odrážať odvahu tuniského ľudu. Bez strachu je možné povedať, že v tomto krízovom období, v období zmien v Tunisku, je rola Európy zatiaľ neviditeľná, zatiaľ výsledky e, nepriniesli svoje ovocie, iba niektoré vlády európskych štátov sa pokúšali niečo zmeniť. Z Svet stredozemia a arabské vplyvy v ňom sú však dôležité pre to, čo sa deje v Tunisku. Dúfame, že napokon tento príbeh bude úspešným príbehom. A takisto by tu mohol vzniknúť pozitívny domino efekt v ostatných susediacich krajinách. Ale žiaľ, zatiaľ to tak nevyzerá, situácia sa zhoršuje, je tu chaos a to môže mať negatívny dopad a domino efekt na okolité krajiny. Ďakujeme vám, pán Obios. Ďalšou rečničkou je pani Šáke. Ďakujeme vám, pán komisár, že ste prišli do nášho výboru. Želala by som si, aby bolo viac času hovoriť o Tunisku, lebo je to zásadne dôležité, čo sa tam deje. Hovorili ste o tom, ako by mohla Európa ponúknuť pomoc. Podľa mňa to je dôležité. A keď je situácia taká neistá ako v Tunisku, je isté aspoň jedno, že môžeme urobiť viac, že môžeme pomôcť občanom, aby obhájili svoje ľudské práva a slobody. Myslím si, že v Tunisku je prebieha istá lekcia, ktorú, z ktorej sa môžeme použiť. 23 rokov tam bola diktatúra. Možno by sme osobu, o ktorej hovorím, mohli, kedy si považovali za spojenca a teraz bol na jeho hlavu vypísaný zatýkač a preto budúcnosť Tuniska vo zmierovacom procese e, je krehká. Tieto rozpory, ako sa k tomuto všetkému postaviť, hlas francúzskej vlády, a to som spomenula aj na plenárke, Hlas Európy. A fran- francúzska vláda ponúkla iba dni pred tým, než vláda padla pomoc, posilnenie policajných zložiek a to bola veľmi, veľmi zlý odhad. Bolo to prikrátko pred udalosťami a z tejto lekcie sa naozaj musíme poučiť. Ak ľudia, mladí ľudia sú bytí policiou v Egypte, tak to je jasné, že tu rastie generácia, ktorá sa chce vyjadriť, ktorá chce obhajovať svoje ľudské práva a túto generáciu musíme podporiť. A môžeme to podporiť jedným spôsobom, ktoré, ktorý však nezaznel vo vašom úvode, pretože mladá generácia je globálne prepojená a cíti globálnu solidaritu prostredníctvom internetu. Minulá tuniská vláda bola, bola známa cenzúrou, filtrovaním a monitorovaním internetu, pričom pritom využívala nové technológie a keď chceme posilniť ľudské práva a vytvoriť viac slobôd a možností, mali by sme aj my využívať nové technológie a to v maximálnej možnej miere, pretože ak my inteligentne nevyužijeme tieto technológie. Dožijeme sa toho, že diktatúry a diktátory na celom svete ich využijú veľmi inteligentne proti našim záujmom. Ďakujeme vám, pani Šáke. Ďalšou rečníčkou je pani Brantner, na dve minúty. Ja by som sa pripojila k rečníkom predo mnou apelovaním na aktivitu, pretože mám pocit, že čakáme a že nám unikla príležitosť. Nemôžeme sa jednoducho uspokojiť s súčasným stavom. Keby sme mali mať takýto stav pred e, postoj pred 20 rokmi, tak ešte by stále železná opona fungovala. Preto musíme Nesmieme čakať na podmienky, ktoré majú nastať, aby sme boli aktívnejší, aby sme začali viac podporovať občianskú spoločnosť. Kedy, inokedy, keď nie teraz, by sme mali podporiť mladých ľudí a vyslať silný signál, že sme za nimi, že stojíme bok po boku ich úsiliam. Toto by mala robiť Európa. Aj v Tunisku dnes by sme mohli urobiť oveľa viac. Napríklad by ste mohli podporiť, napríklad Aštonova by mohla spolu s vami ísť. Ehm, podporiť ženy, ktoré podporujú tieto procesy prechodu. A je ďalších celý rad, celý rad vecí, ktoré by ste mohli urobiť, ako napríklad pomôcť vybaviť tlačiarne technológiou. Nie som spokojná, keď sa vypočujem len toľko, že nejaký vysoký úradník ide do Tuniska. Podľa mňa tam potrebujeme osobitného vyslanca, ktorý tam rýchlo pôjde, bude našim zmocnencom, mediátorom, a ktorý bude interaktívny a rýchlo sa zapojí a zaangažuje do diania. Mali by sme presunúť peniaze tam, kde e, nám môžu najviac pomôcť a preto 20 miliónov, ktoré sa presunuli z ministerstva vnútra na právny štát presunuli inde, pretože vidíme, že táto vláda prepušťa nezávislých súdcov a tie peniaze na ministerstvo vnútra nemajú čo robiť. Treba skontrolovať, kam plynú, a potom sa rozhodnúť, či budeme pokračovať v takomto financovaní alebo ho zastavíme. A napokon, čo sa týka ľudských práv a investícií, nie som si istá, či by sme e, sa mali zúčastňovať na demokratickom fóre tým, že podporujeme proces slobodných volieb. Podľa mňa by sme mali sa zamerať na hĺbšie procesy. Mali by sme založiť pracovnú skupinu, kde by boli zástupcovia Komisie parlamentu a SVČ a táto skupina by mala zrevidovať, kam plynú finančné prostriedky a mala by nám priniesť odpovede. Dúfam, že tento námet na špeciálneho vyslanca prepačte, a špeciálnu pracovnú skupinu si vezmete za svoj. Ďakujeme vám. Pani Brandner, a teraz má slovo pani Hautala ako posledná rečnička na dve minúty. Ďakujem vám pekne. Pán predseda, vážený pán komisár, podvýbor pre ľudské práva sa už rozhodol vyslať malú generáciu malú delegáciu do Tuniska potom čo sme počuli, ako tento režim utláča minulú jeseň svoj ľud a už vtedy sme to mysleli tak, že táto malá delegácia bude len súčasťou veľkej delegácie, ktorú vysielame do Tuniska budúci týždeň. Čo si myslíte, aké prostriedky máme k dispozícii, aby sme vybudovali isté právne inštitúcie, ktoré môžu pomôcť v legislatívnej práci? Podľa mňa sú početné represívne zákony, ktoré je treba preformulovať a novelizovať, pretože moderná krajina, ktorá si žela stať sa demokraciou, musí mať inštitúciu ombudsmena a podobné inštitúcie, takže by sme možno mohli spolupracovať s vašimi službami v týchto konkrétnych záležitostiach a možno by ste nám mohli poradiť, ako my, parlament, by sme mohli sa konkrétne zapojiť do, do nastolenia týchto reform. Riem. Musím sa opraviť, pretože posledným rečníkom je až teraz na dve minúty pán Chuntis. Ďakujem za slovo. Nechcel som byť tým posledným rečníkom, ale každý sa vyjadril veľmi pregnantne a dobre sa to počúvalo.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 my sme mali diskutovať o situáciu v Tonisku pred rokom a čo by bol vtedy povedal predstaviteľ komisie? Bol by povedal, že máme takýto projekt, takýto program a už roky, rokuce mm, poukazujeme na pošiepovanie ľudských práv a demokracie, ale v rámci dobrého susedstva tvrdíme, nič sa nedieje, všetko je v poriadku. Čo nám zaručí, že zajtra sa tá istá situácia nezopakuje? No nikto vám nič nezaručí. nikto nevyjadril polutovanie, nikto nepovedal pardon, zmýlili sme sa. Žiadne mea culpa. Našim cieľom bolo, aby biznis bežal, aby nadnárodné koncerny boli ziskové aj naďalej. A preto sa pýtam, budú čoskoro voľby v Tunisku a ja sa pýtam, či môžeme zaručiť účasť všetkých politických zložiek, napríklad aj e, lavice, e, ktorí e, boli utlačení počas Benaliho. Môžeme si byť istí, že budú voľby slobodné, demokratické. Potom ste hovorili o súkromných investíciách, ale problémom je veľká chudoba v tejto krajine. Neviem, čo by tam tak asi robili súkromní investori čo chce spraviť EÚ, aby pomohla takýmto investorom a, a využiť to bohatstvo, ktoré je v tej krajine. No ale musíme sa pripraviť potom na ďalšie takéto sociálne explózie. Musíme byť solidárni. A ešte posledná otázka, pán Füle. Vo vašom prejave ste nehovorili nič o Eh, možnej kontaminácii Egypt, Alžírsko. Ja sa pýtam, či v rámci susedských vzťahov sme vyslali to správne posolstvo a tým správnym smerom. Ďakujem pekne, pán Chuntis a ešte pán komisár. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I think uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, e, tá posledná otázka. Možno, že odpovedou je tá revízia mňa a vysokej predstaviteľky tejto susedskej politiky EÚ. Táto politika my sme naozaj vždy pripravení poučiť sa z danej situácie. A do istej miery sme, sme to aj s Kathy Ashtonovou anticipovali, že by sme mali mať nový nástroj a teda nový prístup k týmto krajinám. ako by som bol odpovedal pred rokom. No už ja vám poviem, čo bolo minulý rok. Je tu štatút, na ktorom sa dohodli členské krajiny. A rozhodlo sa, že potrebujeme e, postup, ktorý nás dovedie k tomuto štatútu. Čo sa stalo pred prvou schôdzou v septembri minulého roku? Bola to schôdza v mojej kancelárii so zástupcami Združenia pre občianskú spoločnosť. A my sme hovorili o, o tom pozmeňujúcom návrhu trestného zákonníka a my sme hovorili o tom, ako úrady skôr nespolupracujú s občianskou spoločnosťou. A v septembri ten celý postup začal dosť mimoriadne a ja som sám, sám žiadal, aby som mohol vystúpiť a krátko prehovoriť. To som aj spravil a e, hovoril som o zásade, ktorú opäť a opäť e, opakujem. A síce, že posilnený štatút znamená aj viac záväzkov. A ja som hovoril, že napríklad článok 61a trestného zákonníka podpora občianskej spoločnosti, to jednoducho nie je e, v súlade s atenským štatútom a nedosiahneme to, ak budeme e, mať e, naďalej takýto postup tuniských úradov. To bolo v septembri minulého roku. Nemáme iba e, výkonných pracovníkov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ja síce nemám E, povolenie od Kety Eštonovej, aby som to oznámila, ale spravím to aj tak. E, riadiaci, e, výkonný riaditeľ Ugman Garelli, dobre ho poznáte, má jasnú zodpovednosť za politiky v týchto krajinách A na takéto vysokej úrovni, myslím, že je on to najhodnejšou osobou, aby zhodnotil situáciu priamo v teréne. Ja som povedal, že sa bude kontaktovať so všetkými troma výbormi vrátane toho, ktorý pripravuje voľby a má navrhnúť aj jednotlivé zmeny v tej nelahkej legislatíve. My sme sa už zaviazali k vyslaniu experta, ktorý pomôže pri zmene legislatívy. Keď sa vráti, myslím, že E, budeme opäť mať možnosť e, spolu diskutovať a myslím, že potom budeme môcť už konkrétne hovoriť. Teda s vašim podvýborom, ale aj s parlamentom ako takým. A myslím, že budete môcť pomôcť. A určite toto posolstvo ohľadne Task Force e, posuniem ďalej. Ale či už budeme mať Task Force alebo nie, si myslím, a je to už druhýkrát, čo hovoríme o Tunisku, a myslím, že bude takýchto diskus ešte viac. Takže si myslím, že takáto úzka spolupráca medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, komisiou a Európskym parlamentom je e, základným predpokladom na to, aby sme to spravili správne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár kolegovia boli veľmi struční, takže to môžeme skončiť na pozitívnu nótu. Naozaj si veľmi ceníme vašu spoluprácu. Je to tak stále. Hovorili ste o tej ad hoc delegácii pôjde do Tuniska po diskusii 2. a 3. A ja dúfam, že budeme mať príležitosť hovoriť viac o tej úlohe, ktorú ste tu spomínali. A hovorili sme to aj na skupine pre koordináciu volieb, ale my sme ponúkli našu pomoc a je možné, že vyšlieme volebnú e, pozorovaciu misiu. Keď e, e, budú tieto voľby sa aj o 60 dní konať. Ďakujem pekne. Niečo k lehotám. Východný rozmer sudskej politiky. Lehota je 9. február na obed a jedine v angličtine, pretože nebudeme mať čas na preklad. Ďakujem pekne a dovidenia.